pána Christopiasa. Srdečne vás tuto vítam a hneď mu odozdávam aj slovo. Κύριε Πρόεδρε tu Evropajku Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Pán predseda Európskej komisie, pán predseda Európskeho parlamentu, vážení predsedovia politických skupín Európskeho parlamentu, dámy a páni poslanci. No, vážení členovia Európskej komisie, je pre mňa skutočne veľká česť, že som tu dnes medzi vami na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Je to fórum európskej demokracie a som tu preto, aby som vám ukázal našu víziu Európskej únie a aby som predniesol priority prvého cyperského predsedníctva v EÚ. Rád by som vyjadril môj vysoký rešpekt a uznanie Európskemu parlamentu vzhľadom na funkciu, ktorú zohráva pri obhajobe základov a základných hodnot Európskej únie. Rád by som tiež poukázal na to, že som veľmi osobne spokojný že Lisabonská zmluva urobila z Európskeho parlamentu spolu zákonodarcov spolu s radou a to vo veľkej časti legislatívnych aspektov. Myslíme si, že toto opatrenie spôsobuje, že EÚ je ešte viacej demokratickejšou úniou. Je, poprvýkrát, je to poprvýkrát, čo je Cyprus predsedňajúcou krajinou EÚ a robí to v momente, kedy EÚ sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii. Hospodárska kríza v mnohých krajinách spôsobuje, že sme pod veľkým tlakom aj eurozóna. Navyše výzvy, ktorým EÚ čelí, tieto vyžadujú spoločné európske riešenia. A asi sa musíme vrátiť až k počiatkom EÚ, keď e, z popola stávali základy Európy a vtedy bolo potrebná odvaha a rozhodnosť. A zrejme by sme sa mali inšpirovať pôvodnou víziou otcov zakladateľov EÚ. Táto vízia bola víziou demokracie, plurality a spravodlivosti. A v momentoch hospodárskej krízy je oveľa viacej naliehavé, aby sme naozaj boli solidárni, aby sme boli účinní, aby sme mali lepšiu Európu. Ehm, sme tomu povinovatí alebo tým myšlienkam zakladateľov a rovnako to musíme robiť kvôli našim mladým ľuďom, kvôli našim deťom a vnúkom. A chceme lepšiu Európu, musíme ísť touto cestou. A navyše to od nás všetci európsky občania žiadajú. Máme túto povinnosť brať do úvahy aké sú požiadavky našich občanov a musíme urobiť všetko preto, aby sme týmto občanom slúžili. Musíme robiť z Európy Európu kohezie, súdržnosti, ekonomického rastu, spravodlivosti a my nebudeme alebo vyvinieme maximálne úsilie, aby sme počas týchto šiestich mesiacov urobili toto úsilie, splnili tieto ciele a aby sme rozvinuli všetky potrebné iniciatívy, aby sme zaručili solidárnu a lepšiu Európu. Európu, ktorá bude e, v službách európskych občanov. Toto je náš hlavný všeobecný politický cieľ na tento polrok cyperského predsedníctva. A dúfame, že v tomto úsilí môžeme rátať aj s podporou a pomocou všetkých európskych inštitúcií a hlavne Európskeho parlamentu. Je pravda, že európska štruktúra zaznamenala určité krízy počas svojej histórie, ale táto súčasná hospodársko-sociálna kríza, ktorá je zároveň krízou svetovou, sa stala hlavnou výzvou, ktorej musí EU čeliť od svojich základov. Táto kríza e, začína spochybňovať aj základy a súdržnosť EÚ a tiež táto kríza spôsobila trhliny v tých e, základoch európskeho projektu a v tých prístupoch, ako e, by sa mali robiť opatrenia na stabilizáciu tejto situácie. Musíme budovať súdržnosť a blahobyt v našich členských štátoch ja si myslím, že spolu sa nám to môže podariť a tiež si myslím, že EÚ úspeš, úspešne prekoná tie ťažkosti, ktorým teraz čeli. EÚ z toho musí z tejto krízy výjsť posilnená. Ide o krízu, ktorá bohužiaľ podkopala aj dôveru mnohých európskych spoluobčanov v EÚ. Ale napriek tomu aj ja si stále myslím, že môžeme e, z tejto situácie výjsť úspešne, ak znovu nadobudneme dôveru európskych inštitúcií, európskych obyvateľov európskej európske inštitúcie. EÚ preukázala, že je účinná v tom, že obhajuje a chráni naše spoločné záujmy a my musíme v tomto úsilí ďalej pokračovať solidaritou a súdržnosťou musíme dosiahnuť tento cieľ. To je najlepšia cesta, aby sme účinne čelili súčasnej sociohospodárskej kríze. Vážení priatelia, ak chceme úspešne vyliečiť rany, ktoré táto kríza spôsobila, Musíme urobiť správnu diagnózu koreňov príčin tejto krízy, tejto situácie. Musíme urobiť hĺbkovú štúdiu, analýzu toho, kde sú dôvody tejto súčasnej krízy. Podľa môjho názoru musíme byť seba kritickí a urobiť potrebné zmeny aby sme sa vyhli istým tendenciám či aktivitám, ktoré by mohli ovplyvniť alebo ktoré ovplyvňovali rozhodnutia za posledných 20 či 30 rokov. Nemôžeme vychádzať len zo slobody e, trhu a nemyslieť na sociálnu stránku veci. Táto cesta nás nikam nezavedie. Vieme, že na druhej strane je tu tá sloboda voľného trhu, ale ako protiváhu musíme nájsť riešenie takých problémov, ako je nedostatok kontroly na trhu. Naše krajiny sa nemôžu stať obeťou trhu a záujmov, ktoré sa skrývajú za trhmi. Opatrenia, ktoré sa prijali za posledné roky, neboli vždy účinné. Musíme tiež vyriešiť problém trhov a špekulácie na trhoch. pretože niektoré orgány či inštitúcie sa preukázali, že neboli schopné kontrolovať situácie na trhu, ale e, prišli aj s politikou škrtov a táto politika škrtov v rozpočte prináša nižší ekonomický rast. My musíme podporovať ekonomický rast, vytváranie pracovných miest a spravodlivejšie prerozdelenie bohatstva. Musíme sa snažiť e, riešiť spoločne existujúce problémy a analyzovať samozrejme aj príčiny. Potrebujeme spoločne pracovať a tí, ktorí e, sa nesprávali správne, tak by mali zaplatiť e, za dôsledky. Pretože sú to európsky občania, ktorí v konečnom dôsledku platia za tieto chyby. máme morálnu povinnosť, aj politickú povinnosť eh, spravodlivo rozdeliť tú záťaž, ktorú priniesla táto kríza a bude potrebné ochraňovať aj tie najkrehkejšie vrstvy našej spoločnosti. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vyjadril moje hlboké pohnutie, pohnutie, ktoré vždy cítim, keď v televízii vidím eh, zábery chudobných občanov, ktorí sú skutočne postihnutí ťažkou situáciou chudobou a ktorí sa snažia skutočne prežívať zo dňa na deň. Minimum, čo by sme mali urobiť, je takúto situáciu odmietnúť. Nemôžeme ostať uh, necitliví. Musíme zareagovať na túto situáciu. Nesmieme zabúdať na e, sociálnu exklúziu. Musíme jej zabrániť, musíme bojovať proti chudobe. Z tohto pódia vás vyzývam, aby sme spolupracovali. Spolupracujme, aby sme našli spôsob, ako vytvoriť program potravinovej pomoci pre najchudobnejších občanov EÚ, aby sme im poskytli základné potraviny. Ja by som bol rád, keby do konca cyperského predsedníctva mali konkrétne výsledky vďaka tomuto programu. Ale nielen vďaka nemu, ale aj vďaka tomu, že by sme prijali aj iné aktivity a opatrenia v tomto zmysle. Ak by to bolo možné, Mali by sme tento sociálny problém znížiť na maximum. Samozrejme, nie je jednoduché tento problém úplne vyriešiť. Tiež si myslím, že to, čo je dôležité, je lepšie prerozdelenie vyprodukovaného bohatstva. Potrebujeme koherentnejšiu sociálnu politiku, ktorá v spolupráci e, s pomocou malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbtovou kosťou EÚ, by nám umožnila vytvoriť viacej pracovných miest a viacej miest, viacej pracovných miest a viacej sociálnej súdržnosti v EÚ. Bez pochyby za posledné mesiace aj vďaka pomoci EÚ sme prijali opatrenia, ktoré vytvorili lepšie podmienky pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a predovšetkým pre malé a stredné podniky. Išlo o aktivity či iniciatívy, ktoré podľa nášho názoru vylepšia vytváranie pracovných miest hlavne pre mladých ľudí a ktoré nám prinesú zelenšie hospodárstvo. A toto všetko okrem ostatných opatrení, ktoré boli prijaté, napríklad opatrenia proti znižovaniu, na znižovanie zadlženia a podobne, ide o to, aby sa nám podarilo e, znovu nadobudnúť rozpočtovú disciplínu. To je veľmi dôležité, aby sme zabránili mrhaniu verejnými prostriedkami. Musíme naše verejné financie dať do poriadku ale musíme mať aj také stratégie ekonomického rastu, ktoré budú vytvárať pracovné miesta v Európe. Počas nášho predsedníctva dúfame, že budeme veľmi úzko s vami spolupracovať, dámy a páni poslanci. A takýmto spôsobom Vďaka tejto spolupráci a vďaka spolupráci s Európskou komisiou by sme mali prísť s iniciatívami, ktoré by mali uľahčiť sociálny tlak ktorý sa teraz vyvíja na mnohé krajiny EÚ a bohužiaľ práve tento tlak najviac postihuje našich najmladších mladých ľudí, budúcnosť Európy. Sociálnejšia Európa, to potrebujeme. Hlavne za ťažkých súčasných hospodárskych podmienok. Len takýmto spôsobom E, budú znovu môcť európsky občania nadobudnúť tú dôveru v európsku víziu, v európsky projekt. Len takýmto spôsobom prekonáme tú priepas, ktorá oddeluje európskych občanov od e, decíznych miest. Pán predseda parlamentu, dámy a páni poslanci. V tomto kontexte kontexte väčšieho úsilia pre e, lepšiu Európu si cyperské predsedníctvo stanovilo štyri priority. Prvá, účinnejšia, dôveryhodnejšia Európa. Budeme sa sústreďovať predovšetkým na občanov aj pri stanovovaní viacročného finančného rámca 2016 2020 Naším cieľom je uzavrieť rokovania a mať účinný európsky rozpočet, ktorý umožní ekonomický rast a vytváranie pracovných miest. Budeme sa snažiť pokročiť e, v rokovaniach o, legislatívnom rámci v spoločných politikách na budúce programové obdobie, ako napríklad napríklad spoločná plnohospodárska politika, spoločná politika rybolovu v oblasti inovácií, výskumu a tak ďalej. Veľmi dôležité sú aj politiky v oblasti energetiky, vytvorenie dopravných, energetických sieť. To všetko prispeje k našej vyššej konkurencieschopnosti a k lepšej integrácii EÚ. Udržateľný rozvoj bude tiež veľmi dôležitou témou počas nášho predsedníctva. Nezabúdame na potreby dobrej dopravnej politiky, ktorá bude brať do úvahy aj klimatické zmeny. a samozrejme nezabúdajúc na životné prostredie a na energetiku, budeme venovať veľký dôraz námornej politike EÚ. Chceme jej dodať nový dých. Bude v Limasole špeciálny summit pre túto tému za prítomnosti predsedu Európskej komisie a príjme sa tam aj nové vyhlásenie v tejto téme. Druhá priorita. Európa s účinnejšou ekonomikou, ktorá sa bude zakladať na ekonomickom raste. Hospodárska kríza nám ukázala, že je potrebné mať politiky EÚ, ktoré budú účinnejšie. Potrebujeme viacej konkrétnych výsledkov a naše predsedníctvo bude dohliadať na to, akým spôsobom sa plnia ciele stratégie Európa 2020. Treba posilniť ekonomický rast, využiť všetky možnosti pri vytváraní pracovných miest. To je naozaj veľmi dôležité pre naše cyperské predsedníctvo. Ale to nebude jediná veľmi dôležitá téma nášho predsedníctva. Mysleli sme tiež na všetko, čo môže pomáhať spotrebiteľom na trhu, transparentnosť trhu a tak ďalej a tak ďalej. Počas nášho predsedníctva a pre príležitosti 20. výročia jednotného trhu budeme pôsobiť tak, aby sme prehlbili tento jednotný trh, aby európske hospodárstvo dostalo nový dých, aby sme vytvorili sociálny pokrok, aby sme pomáhali MSP v ich úsilí a aby sme pomáhali aj spotrebiteľom. Jednotný trh je veľmi stabilnou základňou pre integráciu v EÚ, hlavne v takýchto krízových obdobiach, Potrebujeme vylepšiť fungovanie nášho spoločného jednotného trhu, aby sme posilnili európsku konkurencieschopnosť. Tretia priorita. Európa, ktorá bude prinášať viacej pre občanov, viacej solidarity, väčšiu sociálnu súdržnosť. To je jedna z veľkých priorit nášho predsedníctva. Väčšia implikácia sociálnych partnerov, miestnych samozpráv, NGOčiek pri realizácii stratégie 2020. Hlavne pokiaľ ide o zamestnanosť, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Našim záujmom je, aby sme dosiahli a využili lepšie skúsenosti a praktiky na všetkých úrovniach, či už národnej alebo celoeurópskej. aby sme umožnili účasť občianskej spoločnosti. Sociálna súdržnosť je veľmi dôležitý aspekt stratégie Európa 2020. A je to jeden z našich základných cieľov, aby sme sa z tejto krízy dostali. Chceme sa obrátiť predovšetkým na tých najviac postihnutých chudobov, aby sme zabránili ich sociálnemu vylúčeniu. Cyperské predsedníctvo chce posilniť eh, sociálnu inklúziu, súdržnosť a chce bojovať proti chudobe, hlavne chudobe detí. Δέα του έτους ενεργούς γύρανσης η Κυπριακή Προεδρία θέλει να προβάλλει το μήνυμα πως η ενεργός γύρανση... Cyperské predsedníctvo sa chce venovať aj programom aktívneho starnutia a tu je tiež potrebná účasť našich starších spoluobčanov na všetkých aktivitách, e, a nielen pracovných, ale aj kultúrnych, spoločenských a iných. Ďalej sú tu otázky rovnoprávnosti a parity. Cyperské predsedníctvo chce vytvoriť e, siete na boj proti násiliu na ženách. Chceme sa venovať predovšetkým pomoci obetiam. Naše predsedníctvo bude pokračovať v diskusiách a rokovaniach o znížení e, rozdielov medzi platmi mužov a žien. Chceme dosiahnuť paritu medzi mužmi a ženami. Jedným z hlavných cieľov nášho predsedníctva bude to, aby sme vytvorili spoločný azylový systém a aby sa nám to podrilo do konca roka 2012, aby sme posilnili spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sme ochraňovali e, práva tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. V oblasti vzdelávania, výchavy a kultúry e, budeme rokovať o programoch a venovať sa programom, ako je Erasmus, Mundus, e, boj proti analfabetizmu a tak ďalej a tak ďalej. Štvrtá priorita Európa vo svete a Európa bližšia k svojim občanom. Cyperské predsedníctvo bude veľmi úzko spolupracovať s ďalšími inštanciami, aby sme dosiahli a mali také politické a bezpečnostné politiky a budeme spolupracovať aj s ESVČ v tomto kontexte vzhľadom na veľké udalosti, ku ktorým došlo napríklad na južnom brehu Stredozemného mora, musíme poukázať na význam e, stredomorskej dimenzie politiky susedstva. Musíme posilniť vzťahy s krajinami Stredomoria. Pre mňa je jasné, že arabské národy našich susedných krajín, ktoré sa postavili na odpor proti diktatúram, ktoré žiadajú demokraciu, oni sami sa musia rozhodnúť, a to voľným, demokratickým spôsobom si oni musia zvoliť svoje vlády. Bola by historická chyba pre Európu, ako keby sme sa snažili vnúcovať týmto národom náš model demokracie, ale to, čo Európa môže a musí urobiť, je pomáhať, napomáhať, aby tá vízia mladých ľudí arabskej jary, tá vízia pluralizmu, aby sa zrealizovala pretože to je skutočne ten zakladajúci dôležitý prvok rešpektovania ľudských práv. Navyše, cyperské predsedníctvo bude rešpektovať cestovný, e, cestovný plán, cestovnú mapu pre rozširovanie a podporovať tie politiky, ktoré doteraz priniesli, najvä, priniesli najväčšie úspechy v EÚ. Vážený prítomný, záverom by som sa odvolal na grécku starú filozofiu, ktorý je jeden z pilierov, na ktorom sa zakladá naše kultúrne dedičstvo. Platón a Sokrates sa, sa Sokrata pýtal, aký bol zmysel života a on odpovedal byť dobrým Atenčanom. A čo to znamená byť dobrým Atenčanom? Sokrates pýta sa Platón a ten odpovedal. Je to veľmi jednoduchá odpoveď, ale mála aj plno zmysel. Dobrý Atenčan je ten, ktorý robí z Aten najlepšie miesto na svete. Je to jednoduché, je to spravodlivé, zároveň je to veľmi pekné a dobré. Ateny Sokrata a Platóna to je, naše, to je náš spoločný dom, to je Európska únia. My ako vedúci predstavitelia EÚ našou povinnosťou je, aby sme neunávne pracovali na tom, aby z Európy sa stalo miesto najlepšie na svete pre európskych občanov a predovšetkým pre budúce generácie. Inovatívnymi a odvážnymi politikami, ktoré budú definované tak, aby človek bol uprostred ich záujmu. Len takýmto spôsobom dosiahneme udržateľný rozvoj a sociálne, sociálnu inklúziu. Cyperské predsedníctvo si stanovilo, uznávam, ambiciózny program a sme si aj vedomí, aké sú ťažkosti, ktoré vyplývajú zo súčasného kontextu a z víziev, ktoré prináša hospodárska kríza. Ako viete, moja krajina musí čeliť ešte ďalšej dodatočnej výzve vzhľadom na vnútorné rozdelenie krajiny. Po tureckej okupácii severnej časti nášho ostrova, ale rád by som tu kategoricky potvrdil a zdôraznil, urobíme všetko úsilie a urobíme všetko preto, aby táto okupácia neodviedla našu pozornosť počas tohto predsedníctva. Dámy a páni poslanci, cyperské predsedníctvo sa bude v rámci svojich možností a kompetencií sa bude snažiť prispieť k vytvoreniu lepšej Európy pre dobro európskych občanov. Máme na to 6 mesiacov a počas týchto s pomocou vás všetkých, predstaviteľov európskych inštitúcií, občianskej spoločnosti a tiež vďaka vám, európskym poslancom, budeme môcť prispieť k tomu, aby sme sa k týmto spoločným cieľom priblížili. Aj vám za to veľmi vrúcne ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán prezident Kristofias. Teraz za Európsku komisiu vystupí pán Jose Manuel Barroso. Pán predseda Európskeho parlamentu, pán prezident Cyperskej republiky, ctení poslanci. Dovolte, aby som začal tým, že by som vyjadril cyperskej vláde a prezidentovi Kristofi Jakosovi plnú podporu mojej, mňa a komisie vo vašom predsedníctve. Budeme spolupracovať s vami v duchu spolupráce a želáme vám všetky, všetok úspech. Je to v záujme vašej krajiny, v záujme celej Európskej únie. Keď máte predsedníctvo rady, to je vždy veľká výzva pre, ma, pre malé aj z, z veľké krajiny, aj pre staršie, aj novšie členské krajiny. A, výzva je však oveľa väčšia, keď sa to predsedníctvo deje prvýkrát a ešte k tomu súčasnom ekonomickom kontexte. E, napriek všetkému ja mám veľkú dôveru pri to príprave Cyperskej republiky prevziať túto úlohu a boli sme dnes uistení o tomto aj pánom prezidentom e, vzhľadom k svojim záväzkom európskemu projektu. Ja vám takisto môžem povedať, že cyperské orgány začali s prípravami už takmer pred troma rokmi a počas tohto obdobia cyperské orgány aj komisia viedli politické a technické rokovania a mali veľmi úspešnú úplodnú spoluprácu. Zajtra a pozajtra sa stretnú e, zastupcovia týchto tímov v Nikosii a chcel by som ich poďakovať za kompetentnú prácu prípravných tímov v momente inaugurácie musíme napriek tomu pokračovať ďalej v práci. Ja veľmi oceňujem, že cyperské predsedníctvo e, si správne zvolilo správne priority, ktorým sa chce venovať počas predsedníctva. Komisia zdieľa ciele predsedníctva, to jest, e, ktoré sú zacielené za prospech silnejšej Európy, ktorá bude postavená na väčšej solidarite a sociálnej inklúzii a aby sa Európa naďalej, naďalej udržala svoju vedúcu úlohu v globálnej globálnom e, pôsobisku. To znamená, že musíme na tomto všetkom pracovať pre prospech Európskej únie ako celej. Znamená, že potrebujeme urobiť určité e, štruktúrálne reformy a sústrediť sa musíme na investície. Keď sa na toto budeme sústredovať, budeme môcť e, určite dosiahnuť úspešné cyperské predsedníctvo. Je to veľmi dôležité, aby sa toto predsedníctvo sústredilo predovšetkým na kľúčové e, návrhy, kde sa dosiahnu výsledky už, viditeľné výsledky už koncom roku 2012. Predovšetkým máme viacročný finančný rámec, ktorý je jedným z našich najväčších nástrojov pre investície na pridanej hodnoty na európskej úrovni, ktoré zabezpečujú zamestnanosť a rast. Pán prezident, pán predseda Šulc, tení poslanci, dúfajme, že dosiahneme e, dohodu o bezročnom finančnom rámci, pretože to bude išle jasný signál, že čo sa týka rastu, sme schopní e, konať a nie len byť obmedzovaní retorikou. Keď nedosiahneme dobrú dohodu do konca roku, alebo dokonca veľmi dobrú dohodu, to by znamenalo, že by sme veľmi uškodili Európskej únii. A keď urobíme dobrú dohodu, tak to bude úspech aj cyperského predsedníctva. Európska komisia v najbližších dňoch predloží aktualizované finančné údaje pre naše návrhy v rámci výradočného finančného rámca, ktoré budú obsahovať aj dopad eh, vstupu Chorvátska v roku 2013 a tiež vezme do úvahy aj najnovšie štatistické údaje z jednotlivých členských štátov. Zatiaľ, čo sa tieto zmeny pre, budú prejavovať marginálne, je potrebné všetko urobiť, aby sme mali všetko presné a transparentné a aby sme tu dodržali princíp rovnakého zaobchádzania. Na tomto základe predsedníctvo potom bude môcť pripraviť eh, seriózne diskusie, ktoré sa budú týkať už konkrétnych čísel na jeseň. Ja môžem povedať len to, čo už bolo povedané predtým. Čísla, ktoré sme navrhli minulý týždeň, sú naďalej, minulý rok sú naďalej platné sú vyvážené a realistické a je, takisto preukazujú aj, alebo obsahujú dosť vysokú mieru ambície a tu môžem uistiť aj parlament, že to, čo sme navrhli, poskytuje veľmi dobrý základ pre kompromis. Samozrejme, že rokovania o väčšom finančnom rámci sú, balič, idú, sú súčasťou balíčka a celé tieto rokovania potom budú musieť byť rozdelené do jednotlivých sektorálnych politík e, pre jednotlivé európske politiky. Tieto politiky predovšetkým musia zabezpečovať zamestnanosť a rast a aby sa dosiahol pokrok aj pre ďalšiu generáciu všetkých štrukturálnych fondov, reformu poľnospodárskej politiky, spoločnej rybolovnej politiky, stratégiu 2020, Horizon 2020 pre výskum a vývoj, nástroj Connecting Europe a takisto transeurópske siete. Všetky tieto sú nové nástroje a to budú dôležitú úlohu v našej politike. Ďalej s celkovým pretože e, finančným rámcom a s e, takmer 17 sektorálnymi programy máme veľa práce pred sebou. Bude si to vyžadovať veľké úsilie zo strany e, predsedníctva rady a to bude úsilie, ktoré budeme my z komisii podporovať. Pán predseda, ctení poslanci, viacročný finančný rámec je len jedným z našich nástrojov pre rast a zamestnanosť. Sú tu ďalšie dôležité oblasti, kde musíme urýchliť naše úsilie. A preto vítam, že pán prezident Kristofias zdieľa je chápanie toho, že musíme viac spolupracovať medzi všetkými inštitúciami spolu s aj Európskym parlamentom v najbližších mesiacoch. Toto je jediný spôsob, ako sa dopracovať výsledkov, konkrétne výsledkov, ktoré budú stabilné, záväzné a nebudú e, akýmsi rúkojemníkom e, rozhodnutí Takisto neustály boj za rast nás bude v podstate, alebo snaha dosiahnuť väčší rast nás bude tlačiť ďalej, aby sme takisto posilnili vnútorný trh. Okrem toho komisia pripravuje alebo zamýšľa predložiť nový návrh, ktorý by sa týkal vnútorného trhu, teda Single Market Act 2. A Takže ja by som tiež chcel poďakovať aj podpor, e, za, parlamentu za e, podporu e, aj takisto aj pánovi prezidentovi za podporu myšlienky silnejšieho vnútorného trhu. Takisto potrebujeme pracovať aj na stabilite eurozóny a zabezpečiť skutočnú ekonomickú menovú úniu. Komisia takisto bude pripravovať nové návrhy, ktoré sa budú týkať prvých krokov na zavedenie bankovej únie. To znamená, že aby sa vytvoril jeden konkrétny kontrolný mechanizmus mechanizmus v eurozóne e, v okolo ECB na, báze článku 127 základnej zmluvy. Zároveň je potrebné zachrániť alebo udržať tú štruktúru EU27 e e, alebo 28 tak, aby sa zaručila integrita našej únie a prirodzene, aby sa zabezpečili aj právomoci Európskeho parlamentu. Zároveň je potrebné budovať na návrhoch e, komisie, ktoré sa týkajú e, bez garač, systémov na ochranu vkladov, takisto na požiadavky kapitálov, e, kontroly trhov, kontroly finančných nástrojov a proti zneužívaniu trhov. To znamená, že my, keď budeme za týmto všetkým stáť a budeme na tom tvrdo pracovať, tak sa nám to podarí. Tiež je potrebné väčšie úsilie prijať dve ďalšie iniciatívy a pripraviť pôdu pre zavedenie dane z finančných transakcií aj keď tieto veci sú oddelené, ale sú podstatné a môžeme volať po väčšej solidarite len keď sme ochotní zároveň aj prijať väčšiu zodpovednosť pán predseda, cení poslanci. Ja som pomenul iba z niektoré z najdôležitejších oblastí, na ktoré sa musíme sústrediť na bližších mesiacoch. Samozrejme, že viem, že program predsedníctva je oveľa širší, ale myslím si zároveň, že musíme sa sústrediť na to, čo môžeme dosiahnuť v relatívne krátkom čase. Takisto by som mal spomenúť aj Schengen a ďalšie patentové baličky. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť lepšiu dohodu než tie, ktoré máme momentálne na stole na rade. Ale tiež verím, že aby eh, predsedníctvo rady malo úspech, eh, potrebuje naozaj sa sústrediť na prácu a byť o tom presvedčený, pretože 6 mesiacov uletí veľmi rýchlo. Včera sme mali stretnutie aj s prezidentom Kristofiasom, aj s prezidentom Šulcom. Spomenul som, že to bude 17. predsedníctvo, ktoré už eh, dôkladne sledujem a môžem vám povedať, že úspešné boli také, ktoré sa dokázali naozaj zamerať a sústrediť Takže skúsme to využiť čo najproduktívnejším spôsobom. Komisia nám pomôže čo najviac dosiahnuť e, čo najviac vašich cieľov a som si istý, že vás takto podporí Európsky parlament. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže teraz dávam slovo pánovi Jozefovi Dolovi za jednotlivé politické skupiny. Pán predseda, pán prezident Christofias, kolegyne, kolegovia. Cyper, Cyprus sa ujíma predsedníctva v rozhodujúcej chvíli pre Európu. Ja som to tu pripomenul už včera zrada zorganizovala 30 rokovaní kvôli kríze, až všetko sa neskončilo. Dnes ráno žiadam eh, o odvahu a odhodlanie zo strany nového predsedníctva, pretože dúfam, že to bude predsedníctvo, ktoré presvedčí všetkých svojich partnerov, aby sa vyjadrili v prospech jednotnej zvrchovanej Európy. Musí to byť aj pre nás príležitosť. Je tu výzva konkurencie schopnosti nášho hospodárstva a musíme bojovať eh, proti rekordnej nezamestnanosti až 11 v niektorých krajinách. Eh, e, mali by sme urobiť to, čo sme mali robiť od začiatku, spoločnú hospodárskú politiku, politiku rozpočtovej rovnováhy a predovšetkým politiky dlhodobých investícií. Pán prezident Kristofias, hoci my dvaja sme z dvoch radikálne politicky rozdielných politických strán, naša politická skupina bude podporovať vaše predsedníctvo a budem podporovať predovšetkým veľmi dôležitú frázu alebo vetu metóda spoločenstva. EPP si žela, aby EÚ bolo účinnejšie, výkonnejšie a aby sme dosiahli ekonomický rast. A tu treba konať Musíme využiť aj to 20. výročie na jeseň jednotného trhu, aby sme ukončili tú prácu, ktorú začal Jacques Delors a aby sa e, čím skôr e, realizoval aj jednotný akt pre trh. Musíme vytvorať skutočný jednotný digitálny trh, trh služieb. Musíme uľahčiť záťaž, ktorá leží na MSP. Všetky tieto opatrenia vytvárajú ekonomický rast a teda aj pracovné miesta. Ja žiadam od vás, pán prezident, aby ste veľmi úzko spolupracovali s nami aj s Európskou komisiou. Je rozhodujúcim aspektom vášho predsedníctva, aby ste rokovali o viacročnom finančnom rámci. Naša politická skupina si želá, aby sa veci za tento polrok vyvinuli s najlepším vedomím, aby európsky rozpočet bol rozpočtom investícií, ekonomického rastu a zamestnanosti investovať do infraštruktúr, a to vo všetkých 27 krajín, do energetických sietí, do vzdelávania, výchovy, do výskumu a inovácií, do kohezných politík, potravinovej bezpečnosti a hovorili ste aj o potravinovej, bezpeč- potravinovej pomoci pre tých najchudobnejších a ja vás aj v tomto podporím. To je dôveryhodná a hmatateľná odpoveď na túto krízu. Preto cyperské predsedníctvo nájde v Európskom parlamente aktívneho E, spolupracovníka pre finančné perspektívy, aby európsky rozpočet bol konzekventný a aby bol e, adaptovaný na naše potreby. A ja dúfam, že koncom tohto, roka prídeme s takým balíčkom, darčekom pri Vianoce. Áno, uvidíte, že to bude dobre. Ďalšia téma. Politická znepokojivá situácia napríklad v takej krajine, ako je Rumúnsko. Včera podpredseda, podpredsedkynia Európskej komisie pani Redingová vyjadrila znepokojenie, citujem, e, posledné útoky na ústavný súd v tejto krajine ide o to, že je ohrozený e, nezávislý e, právnický systém v Rumunsku, ktorý dobre funguje moja politická skupina zdieľa znepokojenie Európskej komisie. Minulý týždeň som ja sám vyjadril moje znepokojenie vzhľadom na to, ako funguje demokracia v súčasnosti v Rumunsku. Žiadam Európsku komisiu, a to veľmi úprimne, aby sme neodešli na dovolenku na dva mesiace. Túto tému treba veľmi zblízka sledovať, tak ako sme sa venovali aj iným témam. Je dôležité, aby za budúcich 6 mesiacov sme dosiahli pokrok v rôznych témach a pán prezident Kristofias, my s vami rátame s vašou malou krajinou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. To bol pán Dol, teraz za socialistov a demokratov vystupí Hane Svoboda. Ďakujem. Len stručná poznámka adresovaná kolegovi Dolovi. Keby ste boli len e, z polovice taký kritický v Maďarsku, ako je to v prípade porovnaní s prípadom Rumúnska, Skutočne potrebné je presadzovať európske hodnoty a európsky právny systém. Vážený pán prezident Cyperskej republiky, e, e, vítam vás tu vo vašej e, funkcii predsedajúciho Európskej rady. Vaše predsedníctvo určite nebude ľahké a to nemôžeme prisľúbiť. Čo môžeme prisľúbiť je, že budeme vám pomáhať pri riešení problémov. Hospodárska kríza pretrváva, predseda prerušuje. angličtina, e, anglický kanál vykazuje nejaký e, problém. Takže prosíme, aby e, kabina anglických tlmočníkov avizovala, či je technicky všetko v poriadku. Preto ešte raz vyzveme pána Svobodu. Hospodárska kríza pretrváva, banková kríza mm, taktiež pretrváva. Ja som, e, ja som veľmi povďačný e, predsedovi komisiu za to, že e, konštatoval potrebu spolu rozhodovať pri spolu rozhodovať, teda že EP bude prerozhodovať pri e, vytváraní dozorného orgánu nad bankovým systémom. E, Cyprus je skutočne vynikajúcim e, príkladom príkladom toho, že aj keď krajina nie je v eurozóne, tá hospodárska kríza si žiada svoju daň a e, ako vieme e, v rámci Barclays Bank a ďalších bank i naďalej mnohé banky e, robia špekulatívne obchody. My domnievajú sa, že dokážu manipulovať s trhom a že im to prejde. Preto potrebujeme mať účinný bankový dozor. Tento dozorný orgán musí byť etablovaný čo najskôr v Európe. V tejto súvislosti, pán prezident, chcem sa vyjadriť aj k, k daní z finančných finančných transakcií. My sme eh, prijali eh, E, návrh tejto e, téme e, práve na pôde Európskeho parlamentu a to s veľkou väčšinou. Uvedomujeme si, že táto daň nevyrieši všetky problémy, ale určite prispieje k nájdeniu riešeniu. My vieme, že treba rozložiť tú záťaž hospodárskej krízy a domnievame sa, že práve táto daň je jedným z mnohých príspevkov k tomu, aby aj ten finančný bankový sektor podal pomocnú ruku k riešeniu E, toho ekonomického finančného marazmu, v ktorom sa nachádzame. A teraz ešte na Margo rozpočtu. Kolega Dol e, povedal, že bude akýsi vianičný darček. Verím, že to bude darček a že to nebude e, len tak, že nebudú žiadne darčeky, bude to len oslava Vianoc a bude len taký vágny kompromis keď tí priatelia návrhu, že E, treba viac míňať a tým podporovať rast, e, tých nepodporujeme. E, vieme, že pán Cameron je to, z tohto názoru a snažia sa toto presadzovať vo Veľkej Británii tí, ktorí podporujú súdržnosť, že stačí viac rozdávať peniaze. Ani s tým nesúhlasíme. Naša skupina socialistov a demok- demokratov presadzujeme ten názor, aby sme mali rozpočet, ktorý e, je, dokáže zabezpečiť výkonnostnú ekonomiku, ktorý zabezpečí rast, ale ktorý zároveň pritlačí k rastu produktivity a rastu konkurencieschopnosti. Nemôžeme skutočne urobiť viac pre rast a potom krátiť rôzne fondy. E, pán Cameron hlása, že, že e, treba väčšiu... Ve, e, hlása to, že inštitucionálne sa veci rozrastajú a kto to bude platiť. Ale na druhej strane e, presadzuje rôzne prvky, ktoré vraj majú na pomoc hospodárskému rastu. Keď sa pozrieme, aká je situácia na Litve alebo, alebo v Polsku, my, my, si uvedomujeme, že je treba rozumne hospodáriť potrebujeme viac investícií, potrebujeme rast a potrebujeme šetriť, ale rozumne šetriť. Skutočne rast nebude dosiahnutý, ak sa budú krátiť finančné príspevky. Som veľmi rád, že vo Francúzsku narastá trend proti e, takýmto e, kráteniam paušálnym. Aj v Nemecku sú také náznaky podľa indícií SPD. Ten rozpočet by mal byť určitej výšky, aby skutočne rast bol vôbec možný. A, a ja si prajem obdobne ako kolega Dol, vianočný darček nie pre nás, nie pre parlament, nie pre e, radu alebo komisiu, ale predovšetkým pre európskych občanov. Tí si to zaslúžia e, vstupujeme do obdobia e, cyperského predsedníctva. Je to región, ktorý má svoje veľké problémy a e, vlastne Cyprus sa nachádza v bezprostrednej blízkosti problematického regiónu Blízkeho východu a je veľmi dôležité, aby Cyprus e, pestoval dobré vzťahy s Blízkym východom. E, ešte jedna poznámka k Turecku. Ja som skutočne priateľ Turecka, ale musím povedať, že E, e, cyperské predsedníctvo zastupuje Európsku úniu. Ak, e, ak Turecko bojkotuje Cyprus, tak bojkotuje EÚ. My presadzujeme víziu jedného, jednotného Cypru, kde prítomní tureckí cyperčania a greckí cyperčania budú vedno spokojne spolunažívať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za frakciu ALDE má slovo Sir Graham Watson. Vážený pán prezident Kristofias, e, váš, e, váš štát e, nemôže byť vodcom EÚ kvôli svojej veľkosti alebo kvôli sile, ale môžete viesť v tom zmysle, že budete príkladom, môžete ísť príkladom z hľadiska ekonomického rastu. A ekonomovia tvrdia, že skutočne by by bolo na prospech, e, na prospech aj to vo výške 12 tisíc eur pre každého občana e, vášho ostrova, keby došlo k znovu zjednoteniu Cypru. Musíte ísť príkladom v e, mnohých oblastiach, napríklad bojovať proti skorumpovaným právnikom, ktorí podvádzajú záujemcov o zakúpenie letného sídla na Cypre. Takisto nesmiete byť rukojemníkmi Moskvy, takisto nesmiete si nechať vyplitvať vaše prírodné zdroje a e, takisto budete na čele rozpočtových rokov rokovaní budete e, za volantom cestnej mapy pre Európu do roku 2050 e, budete musieť zlúčiť akési investovanie do obnoviteľných energií a tým vlastne prispieť k zniženiu závislosti Európy od ruského plynu musíte e, presadzovať myšlienku bankovej, bankového dozoru a e, spolu s e, Európskou centrálnou bankou, investičnou bankou musíte zabezpečiť to, aby naše, vaše krajiny sa stali solventnými a musíte komunikovať s Tureckom. E, rovnako ako v prípade e, mojej volickej obce na Gibraltáre. Aj u vás sú ľudia, ktorí majú pocit, že sú akosi opomenutí e, tými, ktorí vládnu v Bruseli. Pred 40 rokmi iní jeden zástupca eh, ostrovných štátov Stredomoria, eh, bol to vlastne básnik Gorges Mustaki, práve hovoril o kráse Stredomoria. My nebudeme vás vehementne obviňovať, ak sa vám nepodarí eh, etablovať mier a slobodu v Sýrii a v iných krajinách na juh od vás, aj keď nepochybujeme o tom, že sa budete usilovať takéto niečo dosiahnuť ale čo môžete urobiť, je odstrániť ostatný drôt, ktorý e, delí určité územia na vašom ostrove. Ďakujem. Pán Kasulidis má e, otázku pre Grahama Watsona. Watson. Pán Watson, nemyslíte si, že e, vašimi kritickými slovami adresovanými eh, predsedníctvu, ktoré ani sa ani nerozbehlo, je prejav eh, určitej neférovosti a neobjektívnosti. A obzvlášť, ak tieto kritické slova pochádzajú od vás, ktorí eh, zastupujú štát, ktorý bol koloniálnou mocou, ktorý nesie určitú mieru zodpovednosti za rozdelenie tohto ostrovného štátu. Pán Watson, prosíme vašu reakciu. Pán Kasulidis ja rozhodne neobhajujem obhajujem všetky kroky, ktoré e, urobilo Spojené kráľovstvo za kolonializmu, ale e, nemôžeme byť obviňovaní z toho, že my sme spôsobili problémy, ktoré vyvstali na ostrove, na Cyperskom ostrove. Ja nekritizujem Cyprus, ja len apelujem v prospech predsedajúceho štátu, aby riešili závažné problémy, ktoré sú na ostrove. Je tam e, veľa čo napraviť a ja držím palce práce. Prajem veľa úspechov prezidentovi eh, Kristofiasu v tomto snažení. A teraz za z, eh, zelených eh, pani Rebeka Harms. Ďakujem pekne. konalo sa zasadnutie konferencii e, e, predsedov v Nacipre. Ja som tam ešte pobudla jeden ďalší deň v Nikozi, v hlavnom meste. Bola som síce e, v archeologickom múzeu a bola som nadšená úžasným kultúrnym dedictvom, ktorý máte na vašom ostrove. Zároveň však, keď som sa opäť ocitla v cestách, v uliciach starej Nikozie, a tam som bola zaskočená e, tou obrovskou konfrontáciou, ktorá je tam bytosne prítomná. A nebudem používať e, také slova, ako e, použil Graham Watson. Nebudem vám hovoriť, čo by ste mali urobiť v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Chcem len tlmočiť jedno prianie, ktoré už bolo prezentované vo vyjadreniach kolegov počas navštevy na Kozie. Skutočne predsedníctvo e, rady e, upriamuje pohľady na Európu, na tie ťažiskové miesta a musíme si uvedomiť, že tá situácia E, konfrontačná, ktorá je na vašom ostrove, ktorá je zaražujúca a treba ju riešiť. Je to v záujme všetkých Cyperčanov, či gréckých alebo tureckých. Uvedomujem si zároveň, e, že e, predsedajúca krajina rady vstupuje do svojho funkčného obdobia vo veľmi ťažkom období a skutočne summit počas krízy Summit počas krízy má svoj účinok na trh, ale ten účinok je mimoriadne krátkodobý. Po krátkodobom ustálení situácií úrokových mier potom opäť vystrelia nahor. Vy preberáte predsednícke žeslo v období, keď sa úplne pozabudlo na to, na pôde rady, že Európa e, funguje len vtedy, ak bude konať zodpovedne. A v súčasnom období mnohí, e, e, mnohé hlavy štátov, predsedovia vlád konajú akoby na vlastnom piesku, sledujú politické ciele a nevnímajú sa ako, ako súčasť to, tej európskej stavby dovtedy, kým Trojka predloží e, novú správu o, o, o Grécku a vlastne tu už hovoríme o Grécku a Írsku, ktoré sú súčasťou toho trojpredsedníctva, tej trojky, e, dovtedy uplynie ešte dosť času. A dovtedy musíme e, skutočne konať. Vieme, že tá správa určite poukáže na veci, ktoré, o ktorých bolo rozhodnuté na poslednom samite. A tie výstupy boli také, že naďalej sa pohybujeme na tenkom ľade a my si uvedomujeme, že počas tohto leta e, bude nevyhnutné podniknúť zásadné regulačné kroky. Ešte jedna poznámka. Vážený pán prezident, vám veľmi leží na srdci spravodlivosť ako politikovi a ako človekovi. E, viem, že máte E, e, e, že máte veľké štrukturálne problémy vo finančnom sektore, bankovom sektore, ale aj Cyprus sa musí zamyslieť nad daňovými oázami, daňovými únikami, obchádzaním daní. A myslím, že obstojíte ako predsedajúci štát, ak sa budete zaoberať týmito kľúčovými témami. Ďakujem. A teraz za skupinu európskych konzervatívcov pani Marta Kelenen. Pán Kelenen, predovšetkým by som chcela poďakovať pánovi prezidentovi Christofiasovi za dnešné vystúpenie aj tiež ako za um, srdečné privítanie mojej politickej skupiny, keď sme ich nedávno navštívili. Mali sme konštruktívne rokovania. Teraz e, samozrejme, že nemáme veľa politického spoločného, ale napriek tomu sme ocenili vaše pohostenie. Takisto E, nám je ľúto, že e, sa EÚ e, nepovažuje ako relevantná pre mnohých občanov a musí byť viditeľnejšia. Pozícia mojej politickej skupiny je jasná. My nechceme, aby Európska únia zlyhala, ale keď naďalej bude pretláčať agendu z minulosti, tak určite zlyha. Dovolte, aby som podali slovo pánovi predsedovi Barozovi. Ja som bol osobne prekvapený s včerajším vystúpením tu v komore, keď nás navrhol že mali by sme že akým spôsobom hovoril o tom, že ako riešime situáciu, keď on, mne sa, mne sa to videlo ako absurdné, pretože si myslím, že veľmi veľa občanov nepodporuje váš európsky projekt. Ja mám veľmi veľa výhrad voči eurozóne. Myslím si, že či už ide o fiskálnu úniu alebo zníženie eurozóny a podobne. Momentálne sa snaží ísť presmerovať smerom k politickej únii bez tej fiskálnej únie, ktorá je hlavne potrebná a ja si myslím, že je dôvodne ne, aby sme už volali na poplach, čo to bude znamenať pre národné demokracie v mnohých členských štátoch. A či už e, euro prežije, či nie, čo je pre mňa dôležité, je, že v týchto krajinách, ktoré majú, mali dobrý rozum a do toho nevstupovať, nebudú veľmi negatívne ovplyvnení 17, keď e, tá bude pokračovať voči integrácii, ak naozaj toto bude chcieť. Avšak e, samozrejme jedna vec tu musí zostať stať spoločná pre všetkých 27, to je spoločný trh, to je vec, ktorú podporujeme aj my. Preto som bol rád, že cyperské predsedníctvo sa vyjadrilo, že jedným z ich ambícií je prehlbenie vnútorného trhu a v tomto budete mať aj našu plnú podporu. Predsedníctvo takisto chce dosiahnuť eh, dohodu o, alebo dokončiť rokovania o smernici o kapit- na kapitálových požiadavkách a takisto aj včera eh, sa tu poukazovalo na to, aké vlastne boli dohodnuté eh, dohody pre Britániu. A ja môžem vás ale uistiť, že naše banky sú veľmi dobre kapitalizované, tak prečo sa snaží komisia neustále podkopávať záväzky záväzky, ktoré EÚ uskutočnila v Basli pri podpore smernice pre kapitálové požiadavky. U nás v Británii máme oveľa prísnejšie podmienky pre banky a my e, chceme zabezpečiť, e, než vy máte v Európskej únii a nechceme, aby daňoví poplatníci zase museli zachráňovať ešte v živote niekedy banky. Takže tá však e, teraz my sme stále ešte prekvapením, akým spôsobom alebo neviem, akým spôsobom to chce dosiahnuť komisia, aby sa aj šetrilo a aby sa zároveň aj podporoval rast rast. Myslím si, že myšlienka vyhadzovať peniaze na riešenie ekonomických problémov a dúfať, že to sa ako si pominie, to zlyhalo už aj v 70. rokoch. A keď predsedníctvo chce pripraviť rozpočet, ktorý sa naozaj bude sústreďovať na kvalitu, na lepšie vynakladanie prostriedkov, tak to si získa takisto našu podporu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za zjednotenú ľavicu má slovo pán poslanec, pani poslankyňa Cim. Kramer, pán ctený, vážený pán predseda Európskej rady, pán Dimitris Kristofias. Pre mňa je to dnes aj pre moju politickú skupinu mimoriadný moment privítať vás v tejto novej funkcii predsedu rady a takisto sa aj teším na to, že ako poprvýkrát v dejinách EÚ je niekto, kto patrí aj k našej politickej rodine. Vy preberáte predsedníctvo v, takoj, v takom čase alebo v takom momente, ktorý, kedy Európska únia stojí pred množstvom veľkých víziev a ak Európska únia má mať e, víziu, alebo či napokon nestane sa z Európy len akási poznámka počiarov v dejinách. Takže e, my sme sa stretli aj s, e, s vami, aj s alebo vieme veľmi dobre, že ste sa teda veľmi dobre pripravovali na toto, na toto ťažké predsedníctvo a že máte pred sebou veľmi ťažkú úlohu a ste si toho aj veľmi dobre vedomí. Avšak tie ste dnes aj povedali, že chcete tiež ehm, zle sa venovať predovšetkým e, situácii občanov v Európskej únii. Ja vám môžem povedať, že to, čo sa udialo v posledných e, rokoch, e, to je presne to, čo by malo predsedníctvo Európskej únie aj konať. A toto doteraz vlastne chýbalo, pretože nikto je to predovšetkým o ľudí a ľudia trpia e, s touto krízou, pričom vonkoncom nie oni spôsobili a určite bude veľmi ťažké presadiť e, alebo bojovať v tejto oblasti, ale som si istá, že keď e, predovšetkým dokážete ľuďom poskytnúť dostatok odvahy vašim predsedníctvom aj tom, akým to budete vykonávať, že aby ste využili skutočne svoje práva, aby ste prispeli tomu, že Rada na Európskej európske inštitúcie si budú predovšetkým vedome tejto úlohy. Stále hovorím o eure, o stabilite a tak ďalej a že potrebujeme fungovanie Európskej únie a eurozóny. Ale toto všetko sú len nástroje, to, no, to sú politické podmienky, ktoré sú zavedené a zadefinované. Um, nesmie vždy byť nejaký nástroj postavený pred občanov, občania vždy musia jednoducho na, byť na prvom mieste. Pre Jednoducho nemôže byť našim cieľom byť e, niečo iné, než, e, než blahobyt našich občanov. A preto musíme predovšetkým požadovať solidaritu medzi členskými štátmi, ale takisto aj medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. A Európska únia si jednoducho nemôže dovoliť len um, nejakým nástrojom e, využívať e, občanov. A posledná vec, ktorej som sa chcela dotknúť, e, pričom to ste spomenali aj vy vo vašich prioritách. My vás budeme v tomto podporovať, tak ako ste to aj zadefinovali, ale prosím vás, urobte niečo aj preto, aby občania už nemali strach, pretože strach je ten najhorším radcom demokracie. A môžem vám povedať, že v posledných e, mesiacoch alebo týždňoch aj to, čo súviselo s e, greckými voľbami, s hlasovaním v Írsku, to bolo veľmi e, poznačené s veľmi silným strachom a potom, keď ľudia majú strach, potom to už nie je slobodné hlasovanie a to je potom veľmi, veľmi zlý signál pre našu Európsku úniu. Želám vám veľa úspechov vašej práci. Predseda, ďakujem pekne pani Cime. Teraz za skupinu EFD má slovo pani Cavela. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán preci, prezident Kristofias, vítame vás a zároveň vám želáme veľa šťastia. Cyperské predsedníctvo začína svoje práce uprostred veľkých politických udalostí v EÚ vzhľadom na posledné rozhodnutia v júli Európskej rady bude potrebné, aby počas cyperského predsedníctva došlo k pokroku e, v otázke hospodárskych, ekonomických aj bankových. Vy to možno neviete, že táto malá krajina Cyprus je charakteristická tým, že sú tam ľudia, ktorí sú disciplinovaní, zároveň odvážni. Napríklad, keď ich sused Izrael dosiahol energetickú nezávislosť vďaka svojim prírodným zdrojom a na základe toho došlo k nadviazaniu obchodných vzťahov s Izraelom bez toho, že by sa narušili vzťahy s arabskými krajinami, aby e, tá, tento ostrov dosiahol energetickú nezávislosť. A to je naozaj veľmi výrečný príklad pre nás všetkých, ako byť e, energeticky nezávislí, ako využiť e, všetky pozitíva, ktoré máme, aby sme dosiahli naše ciele stability a mieru. Opakujem už to, čo tu bolo povedané. Musíme použiť tie dobré vzťahy e, Cyperskej republiky, ktoré má s veľkým množstvom krajín tretieho sveta a predovšetkým s arabským svetom a my vám želáme veľa šťastia. Teraz má slovo pani Sinclair za nezaradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, bolo, bola som potešená, keď som vás mohla navštíviť v roku 2009 a chcela by sa vám poďakovať eh, za, rieši, za úsilie riešiť tohto cyperského problému, ktorý e, pretrváva celé roky a myslím si, že to, čo, e, akým spôsobom na vás útočí turecká vláda v rámci vášho predsedníctva momentálne, to treba v tejto e, komore odsúdiť, myslím si. Možno by bolo dobre, keby Európska únia vonkoncom aj odňala kandidátsky status Turecku, pretože vonkoncom nedokážu komunikovať s Európskym spoločenstvom. Vy ste tu hovorili o demokracii, pán predseda, ale vy ste získali vzdelanie v Rusku a tiež ste videli, že Duma nie je vonkoncom žiadnou demokraciou, pretože spadá pod, pod byro a možno by to mohlo byť tak podobne, ako tu nám všetko diktuje Európska komisia. Takže vy ste hovorili, že vy, po, va, va, vaše, vaša ideológia ako komunistu je veľmi ťažko, aby ste pre vás, keď chcete eh, sa postaviť eh, za, eh, za všetkých občanov v prípade šetrenia, ktoré pretláča Angela Merkel a jej stúpenci. Určite si myslím, že tá stratégia 2020 nemá žiadnu víziu, tak ako aj Lisabonská zmluva, ktorá bola, keď bola prijatá, mala tiež ciele zúrobiť z Európskej únie najkonkurencii schopnejšiu e, ekonomiku a podobne. Nič z toho sa nesplnilo. Lečnická je prerušená e, predsedom. Ďakujem pekne. Teraz za EPP e má slovo pán Kasulides. Ďakujem pekne, pán predseda. Cyprus sa stáva predsedníctvou krajinou EÚ s veľkou skromnosťou, ale zároveň veľmi rozhodne a je si vedomá táto krajina ťažkosti, ktoré ju čakajú. Vy ste prezidentom Cyperskej republiky a predstavili ste priority vašej krajiny. Viacročný finančný rámec, spoločná azylová politika, politika podpory e, spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločná rybolovná politika, energetická oblasť a tak ďalej a tak ďalej. Samit ministrov zahraničných vecí ktorý je naplánovaný s ich partnermi v arabských krajinách, tak má za cieľ sledovať vývoj v krajinách arabskej jary. Samozrejme, vaše predsedníctvo sa chce venovať aj otázke rozšírenia, aj téme Turecka. A som presvedčený, že vy budete schopní k tejto problematike pristupovať správne a nestranne Ľutujeme prístup Turecka, pokiaľ ide o e, vašu úlohu predsedajúcej krajiny EÚ, pretože Turecko takto nerešpektuje inštitúcie EÚ, pretože predsedníctvo Európskej únie je inštitúciou EÚ. A počas týchto šiestich mesiacov e, musí aj Turecko vyriešiť svoje problémy s vami je potrebné ale nechať bokom národné problémy a sústrediť sa na problémy Európy. A vy to mienite urobiť tak, ako ste to vyhlasili? Hoci aj Turecko hrozí, e, pokiaľ ide o tú výločnú ekonomickú zónu, chce odvrátiť vašu pozornosť od tých základných cieľov vášho predsedníctva, ale Cyprus svojim predsedníctvom musí preukázať a dokázať, že je serióznym a dôveryhodným partnerom a váš úspech bude vynikajúcou odpoveďou na vyhlásenia pána Erdogana, ktorý hovorí, že Cyprus nie je ani len štát, že je to nejaký polštát. Že dokonca nie sme ani len schopní riadiť Európu. Toto predsedníctvo s mechanizmom podpory, rekapitalizáciou bank a tak ďalej odpovedať, ale v 74. bol Cyprus zničený tureckou inváziou a napriek tomu sme dosiahli obrovské hospodárske úspechy a očakávame, že budeme v nich pokračovať aj teraz. E, frau... Ďakujem. Pani Sinclair, vy máte otázku pre pána Kasolidica? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, e, pán predseda. Ja sa chcem opýtať, prečo si myslíte, že ten e, útok Spojeného kráľovstva mal také dôvody, ak boli uvedené. Veď my sme my sme e, vlastne e, za 10 miliónov eur. E, naše vojenské zložky sú na Cypre a chránia Cyprus. Keby tam neboli, tak určite Turecko by urobilo čosi oveľa horšie, než bola skutočnosť 74 a to nás stoja, stojí milióny libier. A čo tak Rakúsko-Uhorská monarchia, čo nemecká expanzia, ako chceme sa rýpať tej minulosti a neustále žiť v nej a, e, e, a trpieť za ňu e, kvôli, práve kvôli tomu, že sú britské vojenské zložky na Cypre, by mali byť a sú len veľmi dobré vzťahy medzi Cyprom a E, Spojeným kráľovstvom. A preto zastupcia Spojeného kráľovstva by sa nemali vrácať k e, historickým väzbom a skutočne nemali by zatvárať oči pred tým, že e, podielali sa na tej skutočnosti, že došlo k rozdeleniu Cypru. A teraz dáme slovo pánovi Mapro Nikolasovi. Ďakujem, pán predseda. A ja by som rád privítal prezidenta Cyperskej republiky, pána Kristofiasa, na pôde Európskeho parlamentu a rád by som dodal, že jeho vyhlásenia, pokiaľ ide o program, ktorý chce cyperské predsedníctvo realizovať počas tohto pol roka, tak tie vyhlásenia sú skutočne inšpirované progresívnym duchom, vzhľadom na to, že poznajú, aké, vie zároveň, aké sú e, výzvy a problémy EÚ a chce týmto výzvam a problémom čeliť progresívne. Čo znamená, že e, ako jediné možné riešenie tejto krízy nesúhlasí len s politikou škrtov a úspor, ale e, ide cestou boja proti chudobe, ekonomick, cestou ekonomického rastu a vytvorenia nového hospodárskeho modelu, ktorý by dal E, skutočnú nádej, aby sme sa dostali z tejto ekonomickej recesie. Zároveň svojimi vyhláseniami prejavuje svoje rešpekt princípom základov EÚ solidarita, e, sociálna e, inklúzia, súdržnosť a tak ďalej. Všetky tieto princípy robia z prezidenta Cyperskej republiky aj predsedu a prezidenta celej EÚ. My robíme a bojujeme preto, aby sme všetkým v Európe pomohli. To je tá značka tej politiky, ktorú e, prezident Cyperskej republiky teraz predniesol alebo nám opísal. Správne nezachádzal do detajlov a špecificky o, nehovoril o cyperskom probléme ale Všetci europoslanci, ktorí e, chcú a môžu navštíviť Cyperskú republiku, môžu vidieť, aká je realita, že hlavné mesto Nikozia je rozdelená. Je to jediné hlavné mesto, ktoré je takto rozdelené, kde sú ešte turecké okupačné jednotky. 45 tisíc e, tureckých e, vojakov, ktorí v úvodzovkách ochraňujú tureckých cyperčanov, ktorých je asi 100 tisíc. My bojujeme oveľa viac ako ktokoľvek iný za cyperskú spoločnosť, pretože len e, týmto bojom môžeme vyriešiť cyperský problém. Na druhej strane Turecko neuznáva Cyperskú republiku a dokonca neuznáva ani e, funkciu cyperského predsedníctva v EÚ. Jediné, čo Turecko robí, je postupne tento ostrov kolonizuje a chce zmeniť demografickú rovnováhu Cypru. súčasnosti je na okupovanom území Cypru niekoľko desiatok tisícov kolonistov a a niektorí tu hovoria, že samotní Cyperčania urobili tento, alebo vytvorili tento problém, ale ja kladiem otázku, budeme sa stále tváriť, že sa nič nedeje a budeme naďalej eh, postupovať eh, v pristupovacom procese Turecka do EÚ? slovo eh, pani... Teraz má slovo pán eh, Wikström. Ďakujem. Cyprus má v súčasnej eh, dobe veľmi dobrý, zaujímavý program počas svojho predsedníctva. Ja vám prajem pri jeho naplňaní veľa úspechov. Bolo prislúbené občanom, že sa do, do, dotiahne do konca roku e, e, e, systém spoločného azylového systému v Európe. To bude veľký prínos aj pre Cyprus. Ja mám veľkú dôveru v schopnosti Cypru dosiahnuť takéto ciele, ale určite to nepôjde bez našej pomoci. Ja som spravodajkyňa pre nariadenie Dublin 2 bez pochyby e, nič sa nepodarí bez intenzívnejšej spolupráce, aby sme naplnili tie sľuby, ktoré sme dali našim občanov. Blížime sa už historickej dohode. E, e, medzi iným to platí aj pre európsky patent. 40 rokov sa už o tom rokuje, vyjednáva. Konečne by sme už mali výjsť v ústrety e, našim vynálezcom a schváliť príslušnú legislatívu upravujúcu európsky patent. Musíme byť schopní príjmať rozhodnutia, musíme preukazovať flexibilitu. Takto musí platiť aj pre našich partnerov. Pokiaľ by cyperské predsedníctvo E, e, naplnilo aspoň tieto dve očakávania, tak určite sa bude spomínať na Cyprus tak, že je to síce malý štát, ale dokázal veľmi veľa v kritickej chvíli pre Európu. Ďakujem veľmi pekne, povedala rečnička po grecky. A teraz za e, frakciu zelených Filip Blomber. Ďakujem za slovo. Vítajte, prezident Kristofias, v našom kruhu. Ja e, e, e, vás budem oslovovať ako jedného z 27 členov rady. Vypočul som si vás aj Ermana Rompuja včera a potom vidím, čo robí rada, tak mám pocit, že dochádza k akejsi rozpoltenosti a často k duplicite. Napríklad rada hovorí, chceme rozpočtovú úniu a následne ropa, rada veľmi silno bojuje, bojuje za to, aby mali viac peňazí v rámci rozpočtu, aby komisia mala viac peňazí. Potom rada prehlási, že chceme fiskálnu úniu a následne rada zubami, nechtami e, vlastne boje proti e, daňovej harmonizácii. No a aj otázka daňovej e, súťaživosti je problematická. Napríklad minulý týždeň rada zamietla tvrdohlavo akékoľvek obmedzenia týkajúce sa e, fondov pre rizikový kapitál, ktorí e, by e, mali sa usidlovať v daňových rajoch. A my vieme, že veľa členských štátov sú daňovými rajami alebo prižmurujú očami nad týmto mechanizmom. Rada hovorí o väčšej, potrebe väčšej miere, miere e, demokracie, o skladaní účtov. E, pán Van Rupto Brompuj minulý týždeň hovoril o tom, že musíme preklenúť demokratické, demokratické priepasti, ktoré existujú v e-, Európe to sa tvrdí ústne, ale každý konkrétny krok, ako by sa usiloval obísť EP, hovoríte o záchrannom fonde, to je medzivládne, k tomu nemá vraj čo povedať EP. Vy vymyslíte e, fiskálny kompakt, opäť je to obchádzanie Európskeho parlamentu. Chcete vytvoriť bankovú úniu, opäť je to mechanizmus, ktorý by mal obchádzať pravomoci EP. Ja sa teda pýtam, akú tvár rady budeme vidieť budúci, e, budúci polrok. Bude to doktor Jekyll alebo Hyde. Ďakujem, pán Lambert. Teraz za ECR eh, pán Jan Zahradil. Pán prezident Kristofias, naše krajiny vstupovali do EÚ súčasne, vaša aj moja krajina, a preto som rád, že je to ďalšia nová členská krajina, ktorá bude predsedať EÚ a je to krajina, ktorá je v mnohých ohľadoch veľmi špecifická geograficky aj inak. Nedávno sme navštívili Cyprus, stretli sme sa s vami aj s vašim ministrom financí, aj ministerkou zahraničných vecí, s ministerkou vnútra a mali sme z toho veľmi dobrý dojem, z toho, ako sú odborne pripravení a ako sú zanietení pre vec. Ešte dodatočne by som rád za túto návštevu aj za tú starostlivosť, ktorú sme dostali, tak za to by som poďakoval. Určite sa nezhodneme vo všetkom, Hovorili ste o politickej únii. My e, ju vidíme veľmi skepticky a myslíme si, že nie je riešením, že je to omyl. A nesúhlasím s pánom Barozom ani s väčšinou tohto parlamentu, ktorý si stále myslí, že to je riešenie a že by to prinieslo, prinieslo niečo dobré. Hovorili ste tiež o princípe solidarity, ale pozor, tento princíp sa nesmie prevrátiť na to, aby sa EÚ pretvorila do EÚ transferovej, do únie, ktorá bude prerozdeľovať a bude vytvárať závislosť jedných od druhých a že by sa prehlbovalo napätie medzi národmi. A to sa musí prejaviť aj pri príprave viacročného finančného plánu a to vy budete mať na starosti. Na druhej strane, hoci ste, hoci ste politicky veľmi naľavo, ste realistickí a pragmatickí a to sa ukázalo aj pri vašich názoroch na daňovú súťaž alebo na problémy finančného priemyslu. A tu môžete počítať s našou podporou. My nechceme ideologické riešenia, nechceme daň z medzinárodných financí, e, operá, fina, e, operácií. Potrebujeme úniu takú, aby e, európska ekonomika ostala funkčná. Želám vám veľa úspechov a dúfam, že vaše predsedníctvo ich dosiahne. Ďakujem pekne, pán Zahradil. Teraz e, má slovo pán e, Hadži Georgiu. Dobrý deň, prajem. Ja tiež vítam pána prezidenta Cyperskej republiky, pána Kristofia Sia na pode EP. Cyprus je malá krajina v EÚ, oveľa menšou rozlohou než ostatné členské e, štáty a počet obyvateľov je asi štvrtina obyvateľov Berlína a desatina obyvateľov Londýna, ale v každom prípade je to štát, kde tretina územia je okupovaná krajinou, ktorá teraz klope na dvere EÚ. Ak tomuto štátu ostatných 26 členských štátov pomôže, ako aj europoslanci. Len takýmto spôsobom môžeme dokázať, že EÚ sa môže vidieť a chápať ako aliancia, únia rovnoprávnych občanov. Cyprus, ktorý je čiastočne okupovaný, potrebuje náš štít, našu ochranu. A my oficiálne a jasne musíme odpovedať Turecku, ktoré neustále op- opakuje, že nechce mať žiadne kontakty s cyperským predsedníctvom. A jediná odpoveď, ktorú môžu dať komisia a parlament, že nebudú kontaktovať Turecko, kým Turecko neuzná cyperské predsedníctvo. V súčasnom období zažívame krízu, ktorá dusí naše domácnosti. Nemáme dostatok dohľadu a kontroly eh, v bankovom sektore, narastajú verejné dlhy a zvyšuje sa chudoba obyvateľov. Vyzývame v Európskom parlamente a EÚ, aby sa všetci podporili priority cyperského predsedníctva. Chceme odstrániť chudobu, hlavne chudobu detí, podporovať mier v Stredomorí a chceme vytvoriť spoločnú azylovú politiku. Teraz má slovo pán Morganti. Predovšetkým by som pogratuloval budúcemu cyperskému predsedníctvu. Vieme, že situácia nie je jednoduchá z finančného aspektu ani z politického. Môžem ubezpečiť, že naša politická strana vás podporí, aby ste bojovali proti tureckému tlaku. Európa sa tvári, že nevidí, aká je v súčasnosti situácia na Cypre Navštívil som pred niekoľkými mesiacmi vašu krajinu a mohol som skonštatovať na vlastné oči, aké obrovské kultúrne dedičstvo a tak ďalej bolo zničené tureckými okupantmi. Cyprus potrebuje aj finančnú pomoc, aby sa dostala z tejto krízy. 5 miliard eur sa e, dali Turecku v roku 2007 a 2012. Je to krajina, ktorá ekonomicky rastie, ale zároveň EIB dalo tiež 2 miliardy eur pôžičiek. EÚ e, by e, malo rovnakú pomoc dávať aj členským krajinám a nepomáha, nepomáha tým, ktorí ohrozujú EÚ. Teraz má slovo pani poslankyňa Wertmann. Ďakujem pekne. Cení poslanci, kolegovia. Dovolte, aby som zabahožila prezidentovi Kristofiasovi a jeho týmu za vynikajúcu prípravu prvého cyperského predsedníctva. Je to naozaj milník v dejinách. Ehm, jedne z najmenších a naj eh, mladších, e, jedna z najmladších najmladších krajín e, preberá takúto ťažkú úlohu. A dve časti vášho programu sú mimoriadne dôležité, sústrediť sa na občanov a na viacročný finančný rámec. V tomto ťaž, týchto ťažkých časoch naozaj musíme naozaj dať e, európskych občanov na prvé miesto, aby sme mali silnejšiu úniu, ktorá by mohla splniť svoju úlohu. A čo sa týka tureckých hrozieb voči vášmu predsedníctvu, Európska únia musí zostať zjednotená a hovoriť jedným hlasom aj k tejto téme. Musíme jasne vyjadriť, že všetky vaše uznesenia musia byť, všetky uznesenia OSN musia byť e, dodržiavané a všetci musíme odsudzovať, že kandidátska krajina klope na dvere Európskej únie so zbraňou. Takže prosím, aby sme podporili vaše predsedníctvo všetci. Ďakujem pekne teraz pán slovo pán Marinesku za EPP. Ehm, ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tie mesiace, ktoré sú, sú za nami, boli, predstavovali obrovskú úlohu, obrovskú záťaž, ale za napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť aj e, dobrý výsledok z hľadiska zákonodárstva v roku 2012. A z hľadiska prijatých politík, um, vy nemáte nejakú, dánske predsedníctvo vám teda nenechalo obrovské e, nedokončené úlohy, ale predovšetkým musíte zabezpečiť e, mm, opatrenia, ktoré budú zabezpečovať rast a zamestnanosť. E, to sú najdôležitejšie časti, ktoré sa týkajú e, ekonomiky. E, takisto je vašou úlohou ako predsedníctva pokračovať v diskusiách s parlamentom, respektíve obnoviť rokovania s parlamentom aj v otázke rozpočtu a schvalovanie rozpočtu, pretože vy takisto máte aj úlohu sprostredkovateľa medzi parlamentom a radou v otázkach šengenskej eh, v otázkach Schengenu tie krajiny, ktoré majú vonkajšie eh, hranice, ktoré nemajú veľkáče hranice, blokujú e, tie krajiny, ktoré by chceli zase vstúpiť do Schengenu. Takže v tomto je ťažká úloha, ale je potrebné hľadať riešenia a pán Svoboda tu spomenul aj Maďarsko, keď hovoril vo vzťahu k Rumunsku, e, takže aj maďarský parlament by mal tiež vedieť, čo znamená demokratické hodnoty a to isté platí aj pre Rumunsko, aj pre e, Rakúsko. E, v Rumunsku zatiaľ nemáme žiaden politický boj, ale za posledné týždne sme zažili útok na demokraciu, e, pretože boli bol, bol, bol tu nedemokratický zásah do fungovania e, justície. To je veľký zásah aj proti demokracii. Takže prosím vás pekne, rozanalizujte túto situáciu veľmi dobre a chránte demokraciu. Ďakujem pekne teraz pán Koferati. Pán prezident Kristofias, to, čo vás čaká v tomto polroku, je veľmi ťažké. Sú to veľké výzvy, ale je tu absolútna priorita, to je ekonomický rast. Finančná stabilita je užitočná, dôležitá, ale nestačí sama o sebe, aby dala pozitívnu odpoveď miliónom európskych občanov, ktorí zažívajú veľmi prekerné životné podmienky a to sa ešte môže aj zhoršiť v budúcnosti. Ekonomický rast sa ale robí len veľkými a zameranými investíciami v sektoroch, kde sa vytvoria pracovné miesta a tie prinesú rozvoj. Z tohto dôvodu bude veľmi dôležité, aby sme pre EÚ zaručili viacročný finančný rámec, ale predovšetkým, aby sme našli zdroje, aby sme tento rámec mohli vytvoriť otázka ekonomického rastu, teraz tie témy dane z finančných transakcií a tak ďalej. Vy ste to označili ako priority vo vašom predsedníctve, ale potrebujete na to zdroje, ktoré nemáme a my všetci sa musíme zaviazať, aby sme ich našli ak chceme dosiahnuť to, čo ste hovorili, energetické alebo dopravné siete. Súčasné financie sú užitočné, ale nie sú dostatočné e, v časovom harmonograme. Myšlienka ekonomického rastu je dôležitá, ale musíme rozvinúť aj myšlienku finančných zdrojov ekonomické a um, európskeho rozpočtu. Neobávajte sa toho, čo sa dá objektívne urobiť za 6 mesiacov. Samozrejme, e, výsledné hodnotenie urobíme na základe toho, čo ste urobili, ale vychádzajte z veľkorys- veľkorysosti a e, z dlhodobej e, perspektívy politiky a aby ste konali aj v prospech tých, ktorí prídu po nás. Musíme bojovať v prospech politickej a inštitucionálnej integrácie. Na to potrebujete samozrejme odvahu a určitú prezieravosť, ktorú vaša malá krajina, hádam, bude mať. Herr Schmidt. Teraz za liberálov, pán Schmidt. Ďakujem musím povedať, že eh, vstupujete do predsedníckého kresla vo veľmi ťaživom období. E, e, sú spochybňované základné atribúty európskej spolupráce a e, vy, pán prezident, budete niesť veľké bremeno počas tých ďalších šiestich mesiacov, predovšetkým, čo sa týka situácie vo finančnom sektore. A pritom musíme riešiť tie problémy vo finančnom a bankovom sektore a to riešenie musí byť vyvážené. Nesmeme jednoducho utlmiť trh a e, a mm, to nie je dobrá cesta. Politici v Európe e, sa musia e, správať zodpovedne. Určite je mnoho z nich tu v našom kruhu. Je tu však jedno nebezpečenstvo, že v budúcnosti sa prehlbia rozdiely medzi tými, ktorí majú euro ako, me, hlavnú, ako svoju menu a tí, ktorí nemajú. Nechceme vytvárať akúsu, akúsi železnú oponu. Vieme, e, čo to prinieslo v minulosti. Ako povedal pán Barozo včera, história by mala byť pre nás ponaučením a e, pán prezident Kristofias Ďakujem, že ste sa dostavili a e, verte, že sme s vami v tom veľkom bremene zodpovednosti, ktorý budete niesť. A teraz pán Alfonsi za zelených. No. Ďakujem, pán predseda, pán prezident, ja ako korzický poslanec oceňujem vaše predsedníctvo, ktoré je ostrovná a zároveň stredomorské. V takejto kríze je veľmi dôležité, aby sme odpovedali na očakávania tohto životne dôležitého priestoru. My všetci v Cypre, v Grécku, vo Francúzsku a tak ďalej máme spoločný osud – a máme aj rovnakú povinnosť, aby sme boli na výške očakávania všetkých občanov a aj občanov v susedných krajinách arabskej jary, ktorí vyjadrili svoju nádej mať lepšiu budúcnosť prostredníctvom aj vďaka pomoci Európy. Včera Európsky parlament prijal veľkou väčšinou moju správu, kde sa odporúča stredomorská makroregionálna stratégia. Táto stratégia priniesla väčšiu účinnosť pre naše politiky. Je dôležité, aby boli takéto štruktúry aj v Stredomorí, aby sme boli účinní. Stredomorský priestor, ktorý je v kríze, musí dostať pozitívny signál a musí mať aj pozitívne iniciatívy. Ja si želám, aby Cyprus využil svoje predsedníctvo, aby konkretizoval svoje iniciatívy a aby aj svoju stratégiu jasne zadefinoval. Ďakujem pekne. Prvý som požiadal tých, ktorí tu sú, že keď e, majú jednu minútu a každý bude hovoriť 1,5 minúty, tak naozaj je to veľká výzva aj pre našich tlmočníkov, keď každý veľmi rýchlo hovorí. E, prosím vás, hovorte takým tempom, aby to tlmočníci dokážali stihnúť. Teraz má slovo pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán prezident, vážený pán podpredseda komisie. Výkon funkcií predsedajúcej krajiny Európskej únie prechádza na Cyprus v čase,

Európske predsedníctvo Vítam cyperské predsedníctvo Európskej únie. A pretože je, Cyprus je jediná krajina však, ktorá je rozdelená aj e, na dve časti a ešte je okupovaná kandidátskou krajinou a to Tureckom. Turecko teda odmieta uznať Cyprus a e, tiež nie je ochotné rešpektovať colnú úniu a lietadla z Cypru vlastne sú odmietané alebo vracané z, lieta, z letísk a prístavov napriek ankarskému protokolu protokolu, to je naozaj veľký škandál, nie len pre Turecko, ale pre celú Európsku úniu, ktorá vždy svojim občanom hovorila, že rokovania o tureckom pristúpení do Európskej únie budú pozastavené, ak Turecko skutočne nesplní svoje povinnosti. No a čo ešte sa má udiať? Teda turecký minister nedávno vyjadril, že nesúhlasí s tým, že by malo mať, že by Cyprus mal vôbec mať predsedníctvo Európskej únie a že oni prestanú rokovať. No už e, tak, keď Európska únia nechce ukončiť e, tureckú brutalitu, tak e, vlastne sa ukazuje, že Európska únia nemá žiadnu reputáciu a nezaslúži si žiaden rešpekt od svojich občanov. Predseda, ďakujem pekne, pán Klejs, teraz má slovo pán Obricht. Panie przewodniczący parlamentu. Pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda, pán e, podpredseda komisie, chcel by som obrátiť pozornosť pána prezidenta na to, že okrem toho, že um, vaša krajina, podobne ako v moja krajina Polsko, sme vstúpili v rovnakom čase do Európskej únie. Nikdy uh, sa v, v, v súvislosti s Cyprom neužíva termín nový členský štát. Nové členské štáty to sú pre všetkým naše spoza uh, berlínskeho múru. Uh, nikdy vás ne, nikto nepo, nepovažoval za nových, čo je možno, že aj pre vás veľká uh, šanca, že by ste mohli byť takým premostením medzi starými členskými členskými štátmi a novými členskými štátmi. A to je veľmi dôležitý politický prvok. Spočívame sa, spoliehame sa teda aj na vás pri um, riešení tohto problému. Takisto, čo sa týka um, deklarácie, ktorá sa týka uh, Európskeho spoločenstva, ja by som tiež, keďže som spravodajcom pre um, jedného z fondov, že sa musí e, tá, tá, tá súdržnosť takisto pretaviť aj do viadočného finančného rámca a verím, že teda cyperské predsedníctvo bude podporovať um, súdržnosť, pretože priateľmi súdržnosti sú priateľmi postupu a to je, je podstatné ne, mu nesmieme však z, z, z dovoliť, aby tu došlo k tomu, tomu protirečeniu medzi e, šetrením a rastom, respektíve my potrebujeme oveľa viacej súdržnosti a komplementarity z hľadiska politického prístupu. Nemali by sme teraz e, ani ísť dvojnásobovať administratívu a mali by sme sa sústrediť skôr na lepšie vynakladanie prostriedkov a dúfam, že práve bude cyperské predsedníctvo priateľom tak lepšie jeho vynakladanie prostriedkov, ako aj so lepšej kohezie, s lepšej súdržnosti. Teraz má slovo pani Kopa. Pán... Ďakujem za slovo. Vieme, že predsedníctvo je vždy obrovskou výzvou pre predsedajúcu krajinu a Vieme, že predsedníctvo rady bude zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení krízy. Začnem prvým bodom. Ekonomická kríza. Vy ste povedali, že treba si prezentovať našim občanom, že sme schopní prekonať krízu a treba predovšetkým mať pritom na zreteli milióny mladých ľudí, ktorí sú ne, nezamestnaní. Treba dbať o vytváranie pracovných miest, na to by sme sa mali zameriavať a ja e, vkladám do vás veľké nádeje. Po druhé, e, susediace štáty, vaše geopolitické, e, geopolitické postavenie, vaša orientácia je veľmi dôležitá. A čo sa týka susedských vzťahov, či na juh alebo na východ, mám na mysli situáciu masakrovú v Sýrii alebo v iných arabských štátov, e, skutočne treba e, hľadať spravodlivé riešenia. Ďalej, po tretie, ďalší e, rozvoj a rast Európy. Nik nesmie Nikto nechce podceňovať rokovania o miliardách eur, ktoré sú súčasťou MFF Eh, po štvrté, eh, šengenská problematika. V tomto kontexte ste zdedili pomerne komplikovanú situáciu a musíte sa s ňou popasovať. Budete veľmi dôležitými eh, ako, akoby sprostredkovateľmi medzi jednotlivými stranami. Chcem vám zaželať veľa úspechov a záverom ešte chcem podatknúť, že je nepriateľné, aby kandidátsky, kandidátsky štát, ktorý má záujem o členstvo EÚ, sa takto správa v členskom štáte. EU musí sa skutočne, e, musí sa, EU e sa musí o to zasadiť a e, skutočne treba na, upozorniť na tento problém a takto sa správať aj voči Turecku, ktoré sa snaží dostať do EÚ. Teraz za liberálov pán, pán Jensen. Ďakujem. Cyperské predsedníctvo má v úmysle e, e, rozpracovať rozpočet e, počas nasledujúcich šiestich mesiacov a to na obdobie až do roku 2020. Je to náročná úloha, držím vám palce. E, určite e, existuje skupina členských štátov, ktorí chcú mať menší rozpočet, iní, ktorí chcú mať väčší rozpočet a pritom každý členský štát má právo veto. Musíte s plným nasadením e, využiť vaše diplomatické schopnosti. A čo sa týka e, rozpočtovej položky na podporu e, chudobných, e, nerozvinitých krajín, toto by sme mali zachovať, neokresávať. Ďalej treba myslieť na investície do infraštruktúry, ale aj do vzdelávania. Máme teda spoločnú stratégiu zameranú na ekonomický rast, ktorá posilňuje konkurencieschopnosť a znižuje našu závislosť od fosílnych palív No a Takisto sú veľmi dôležité rokovania v viacračnom finančnom rámci. Dúfame, že to, sa, sa to nezvrhne na nejaké handlovanie. Domnievame sa, že je možno postupovať inak. Musíme stať v jednom šíku spoločnými e, e záujmami. EP spolu s vami by e, e, mali dbať o to, aby to bol dôstojný vyjednávací proces v prospech všetkých. E, veľmi vítam to, čo signalizuje Cyprus, že chce obstáť a plne dodržiavať pravidlá hry ďalej. Vystupuje pán Sofrankos. Ďakujem, pán predseda, pán prezident Cyperskej republiky. Prichádzate z malej krajiny, ktorá teraz má viesť európske predsedníctvo za veľmi náročné obdobia vzhľadom na ťažkú hospodárskú situáciu a vzhľadom na veľmi dôležité priority, ktoré ste spomenuli vo vašom úvodnom vystúpení. Ekonomický rast a zamestnanosť to budú absolútne priority pre konkurencie schopnejšiu a silnejšiu Európu, ale zároveň na východe Stredomoria a na Blízkom východe e, v takomto e, veľmi nestabilnom regióne. To všetko vplýva aj na situáciu. Vidíme, ako sa vyvíja situácia v Sýrii, v Iráne, dochádza k zvyšovaniu napätia v týchto oblastiach a to môže spustiť domino efekt aj v Stredomori. Zároveň cyperské predsedníctvo musí čeliť nepriateľnej situácii a stanovisku Turecka. Ja to jednoznačne odsudzujem a žiadam od EU, aby konala rovnako. Časť Cypru, krajiny, ktorá je členskou krajinou EÚ, tak časť krajiny je okupovaná Tureckom a Cyperská republika napriek týmto vnútorným ťažkostiam e, dostala naše želania, aby bola úspešná. Ďakujem. Teraz pán Hökmark. Ďakujem. Pán predseda, pán predseda rady. Hodnoty osobnej slobody, otvorenej spoločnosti, otvorených trhov sú základom pre prosperitu, ale aj pre stabilitu, ktorú potrebujeme, aj pre rast, ktorý potrebujeme. Myslím, že všade, kde to bolo odmietané, sme boli svetkami zlyhaní alebo katastrof. A myslím si, že to musí byť práve to východiskový bod tak aj pre, pre cyperské predsedníctvo. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že tam, kde sme mali trhové hospodárstvo, tam sme boli svetkami rastu a prosperity po celom svete. A určite môžete povedať jednu vec o tom, že kríza, ktorá je v Európe, e, respektíve k riešeniu krízy sa zvýšené výdavky nepomohli. Bo zvýšenie výdavkov nepomohlo. A myslím si, že určite um, nikto tu netrpí priveľ, e, priveľkým množstvom trhu práve, že opačne rastu bráni predovšetkým byrokracia a uh, E, nedemokracia. A ja si myslím, že musíme teraz e, dosiahnuť úplne funkčný, zorganizovaný vnútorný trh, ktorý bude otvorený podnikaniu, otvorený investíciám a bude tvoriť nové pracovné miesta. To musí byť ten politický kurz, ktorý môže opäť posilniť Európu a to musí byť zároveň aj úloha pre vaše predsedníctvo. To znamená, že musíme tlačiť reformy vnútorného trhu. Nám sa to zatiaľ nepodarilo tak, ako sme to chceli. Európska únia je ešte stále najväčším hospodárstvom sveta, ale nie najväčším trhom a my musíme pokračovať ďalej e, zabezpečením stability bank, musíme pokračovať v rozširovaní. To musí byť hlavné úlohy tohto predsedníctva. Teším sa na výsledky predseda pán Hökmark. Pani kolegyňa Beres by vám chcela položiť e, otázku na báze modrej karty. Nech sa páči. E, Vážený kolega, prečítali ste si zmluvu EÚ, pretože tam sa nehovorí o trhovej ekonomike, ale o sociálnej trhovej ekonomike. Keď hovoríte o hodnotách EÚ, tak ste spomínali len hodnoty a demokraciu a to by malo byť v tej sociálnej dimenzii, v sociálnom dialógu, v sociálnej ochrane, v kolektívnom dialógu. A to všetko ignorujete. Keď hovoríte o monopoloch, myslíte tiež na existenciu súkromných eh, monopolov, ktoré môžu uvrhnúť kolen, eh, eh, krajiny na kolena ako Goldman Sachs v Grécku. A máte nejaký globálny koncept hospodárstva? Potrebujeme vnútorný trh, ktorý chápe aj dimenziu sociálnej a fiskálnej harmonizácie. Pane Hökmark, vážená pani kolegyňa, ďakujem pekne za to, že ste mi dali možnosť rozšíriť moje posolstvo. Predovšetkým monopoly akéhokoľvek druhu sú zlé a škodlivé pre ekonomiku. Dúfam, že s týmto súhlasíte so mnou, že všetky monopoly, tak verejné ako aj súkromné, sú, e, to musí byť jedno z najväčších, z najväčších e, úloh zrušiť monopoly a otvoriť možnosti pre všetkých. Um, zabezpečiť hospodárskú súťaž. Potom ďalšia vec, čo je dôležitá, trhová ekonomika je sociálna, pretože vždy, kde máte investície, tak vznikajú nové pracovné miesta a do pracovné miesta potom vedú k sociálnej istote a takýmto spôsobom by sme mali pokračovať. Ďakujem, pán predseda, že ste mi dali extra čas. Ďakujem pekne, pán Hökmark. Teraz za sociálne demokratov má slovo pán Ferm. Pán Predseda, pán prezident, vítajte v Európskom parlamente. My sa veľmi tešíme na e, cyperské predsedníctvo. Ako vedúci skupiny v rozpočtovom výbore spolu s, Jens, pánom Jensenom som zvedavý, aké má um, cyperské predsedníctvo v rámci rokovaní o rozpočte. Myslím si, že sú, je treba uznať, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré sú čistým prispievateľom a vstúpili do toho s tým, že v budúcnosti budú platiť menej, ale toto je ekonomika politika, ktorá je postavená na šetrení. Um, aj v súvislosti s krízou, ale keď e, budú musieť neustále silné krajiny podporovať e, chudobnejšie krajiny, obávajú sa však, že chudobné krajiny e, zvládajú riadenie zdrojov efektívnym spôsobom. Ale keď sa pozrieme na rozpočet, nemôže byť postavený na báze národných rozpočtov, keď hovoríme o verejnom sektore, o odmenovanie podobne. Náš rozpočet musí byť postavený predovšetkým na solidarite a investíciách. A to je práve tá strategická úloha predseda. Um, pán kolega, mohli by ste trošku hovoriť pomalšie, pretože tlmočníci nestíhajú. to teda predseda, vyzval rečníka. Rečník teraz zišiel bez mikrofónu. Je to teda strategicky kritická úloha pre podporu e, toho, aby sme mali plne fungovaný vnútorný trh úplne funkčný vnútorný trh a keď e, dokončíme vnútorný trh aj v oblastiach ako je výskum, vývoj, infraštruktúra a podobne, chcel by som vám položiť otázku, že akú stratégiu si máme vybrať, keď chceme s, e, dať členským štátom um, ktoré majú úplne rôzne perspektívy a ako ich teda spojiť všetkých do jedného rozpočtu, aj aby, aby to bolo schválené Európskym parlamentom predseda. Ďakujem pekne ďalším rečníkom je pán Davis. Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som sa chcel dotknúť iba jednej konkrétnej veci v súvislosti s predsedníctvom rady. Uh, čo sa týka spoločnej rybolovnej politiky, e, sú jadrom toho je vytvorenie manažerských dlhodobých riadiacich plánov. Ehm, tri z týchto boli už schválené aj Európskym parlamentom, ale rada ich zmrazila, rada nebola ochotná ich e, prijať. Rada a parlament e, majú nedohodu z hľadiska toho, ako majú vykladať zmluvu E, sú, toto sa dá vyriešiť len rokovaniami a roko, rokovania sa však nedejú e, v momentálnej situácii, teda v, alebo momentálna situácia ohrozuje všetko, čo sme sa doteraz e, snažili dosiahnuť v rybolnej politike. Viem, že aj predseda Šulc sa tejto otázke venoval, preto by som chcel vás, vás vyzvať, pán prezident, aby ste už teda odmrazili tieto rokovania a začali rokovať s parlamentom. Ja nehľadám, nežiadam od vás, aby ste prišli s riešením, ale aby ste aspoň umožnili rokovania, ktoré by mohli poviesť k riešeniu. Predseda, ďakujem pekne. Teraz sa prihlásil pán Mario Mauro. Dankšener, prezident. Eh, kyrie Prodre Kristofias, la stampa del mio paese. Tlač v mojej krajine, vážený pán prezident, ma požiadala, podporíte Cyprus hoci jeho prezident je komunista a ja som odpovedal, podporíme Cyprus práve preto, že jeho prezident je komunista. Bol demokraticky zvolený cyperským ľudom a demokracia je hlavnou hodnotou pre Európu, ktorá je hrdá za to, že má zvolených prezidentov demokraticky. Žiadali ste od EÚ, aby sme neexportovali náš model demokracie do zahraničia. Ja sa zhodnem, my nechceme exportovať demokraciu. Chceme potvrdiť demokraciu, pomôcť jej. A myslím, že dnes ju aj potvrdzujeme, keď pripomíname Turecku, že vojenská okupácia severného Cypru je nespravodlivá a že Cyperčania si musí náj- musia nájsť svoje najlepšie riešenie. My potvrdzujeme demokraciu, keď pripomíname, že je v rukách krajín južného stridomoria, ako v Egypte, že je nespravodlivé aplikovať šariu pre koptských obyvateľov a že by bolo nespravodlivé vrátiť sa znovu k mm, zmrzačovaniu ženských orgánov. Pán prezident, hlavne preto si myslím, že týchto 6 mesiacov stojí pred vami obrovské protirečenie práve vy ako komunista. Rád by som vám pomohol a pomohol aj pracujúcim, ale nie preto, aby sme podporovali banky, ktoré zohrali negatívnu úlohu v niektorej fáze tejto krízy všetci my budeme počas tohto predsedníctva viacej cyperčania a vy možno menej komunista. Ďakujem za pozornosť. Hello. Ďakujem pekne pán Mavro, pánovi Mavrovi. Teraz sa prihlásil pán Ivan o slovo. Domnule vreau mulțumesc pentru că v-ați asumat... Ďakujem pekne. Na úvod by som vám rád poďakoval za to, že ste sa zaviazali, že podporíte Rumúnsko a Bulharsko v ich snahe pristúpiť do šengenského priestoru. Po druhé, Európa zaznamenáva veľmi ťažké obdobie, kde potrebujeme viacej Európy, potrebujeme viacej solidarity, potrebujeme daň z finančných transakcií, potrebujeme euroobligácie a viacročný finančný rámec pre, ekonomickú, pre ekonomický rast, pre zníženie nezamestnanosti mladých a pre vytváranie pracovných miest. Ale v tomto ťažkom období pre Európu potrebujeme aj viacej demokracie, viacej pozornosti, rešpektu európskych hodnot a demokracie v Európe. V EP existuje akási všeobecná hysteria, pokiaľ ide o demokraciu v Rumunsku. Vypočuli ste si dnešné vystúpenia, ale ja som bol prítomný aj keď, sme hovorili, keď sa hovorilo o Berlusconim, o slobode prejavu v Taliansku, v Maďarsku, keď sa hovorilo o, o um, porušovaní demokracie Borisova a tak ďalej. A tí rovnakí e, poslanci podporovali Berlusconiho alebo pána Borisova. Máte povinnosť, ale aj prostriedky na to, aby ste overili, čo sa deje v našej krajine a aby sa rešpektovala demokracia v Európe. A som si istý, že zistíte, že rumunská vláda E, obmedzuje slobodu prejavu v Rumunsku už dva ako, viacej ako dva týždne. Rumúnska tlač už nie je e, teda hrozbou pre demokraciu. Land, Ďakujem. Teraz pani Kristina Ojuland. Ďakujem za slovo. Vážený pán prezident Kristofios, chcem vám e, zaželať veľa úspechov pri plnení priorít cyperského predsedníctva. Ku ním spadá aj zlepšovanie vzťahov so susedmi s Európskou úniou. Takisto by som chcela vyjadriť eh, také prianie, že úzke vzťahy medzi Cyprom a Ruskom nebudú eh, prekážkou pri adresovaní problémov s dodržiavaním ľudských práv. A ako e, spravodajkyňa e, týkajúce sa obmedzení, e, týkajúce sa nasadenia určitých vízových obmedzení, vzťahujúcich sa na ruských predstaviteľov, ktorí sa podielali na kauze Sergej Magnický, ja skutočne vám odporúčam, aby ste na to mysleli. Treba si uvedomiť, že dochádza veľmi často na strane Ruska k porušovania, porušovanie zásad medzinárodného práva. Máte jednoznačne op- príležitosť na to, aby ste upozornili na kľúčový význam ľudských práv a právneho štátu pri vzťahoch e, medzi Kremlom a EÚ. Teraz má slovo pán Ďurk. Ďakujem. Vážený pán prezident, e, vypočuli sme si viaceré vystúpenia, na základe ktorých môžem konštatovať, že asi to najťažšie pre cyperské predsedníctvo bude e, vyjednávanie rozpočtu na obdobie 2013-2020. E, a musíme sa dotknúť aj e, otázky súdržnosti a fondov súdržnosti, ak hovoríme o rozpočte. Jednoducho je nepriateľné zamýšľať nejaké krátenie v oblasti peňazí, ktoré slúžia na podporu súdržnosti. A dnes to platí viac ako kedykoľvek predtým ak e, sa nebudeme snažiť e, stierať rozdiely e, medzi rôznymi časťami EÚ, tak sa nám to vypomstí do budúcnosti. Nesmieme pozerať len krátkodobo, ale musíme myslieť aj dlhodobo. Dnes sa Európa zmlieta v jednej z svojich najhorších kríz a vtedy prioritou je solidarita. Vážení kolegovia, keď sa zamyslíme nad koheznými eh, fondami a ich distribúciou, narazíme na nevyváženosť. Napríklad Maďarsko má eh, zaznamenať výrazné krátenia eh, práve z takýchto zdrojov. A pritom sme nedosiahli úroveň vývoja, ktorý je priemerný v EÚ. Sme na úrovni 75 tohto priemeru. Treba hľadať vhodné nástroje na boj proti kríze, krízi, kríze a musíme stimulovať tvorbu pracovných miest a riešiť nezamestnanosť a musíme e, na toto apelovať a očakávame, že cyperské predsedníctvo bude obhajcom e, politiky súdržnosti a obhajcom solidarity. Ďakujem pekne. A ďalší e, je pán Ertuk. Ďakujem za slovo, vážený pán prezident. Blahoželám vám k prebratiu predsedníckého žezla a prajem vám veľa úspechov pri plnení cieľov, ktoré sú vytýčené počas predsedníctve. A bude to ťažká úloha. Máte zabezpečiť rast a zamestnanosť v EÚ a e, skutočne e, netrpezlivo očakávame konkrétne riešenia, napríklad pri e, pri otázke nezamestnanosti mladých ľudí. Prosím, berte túto vec ako prioritu. Ďalšou prioritou sú rokovania ohľadom viacračného finančného rámca. Ako ste správne sám prezentovali, financovanie transeurópskych sietí predstavuje veľkú pridanú hodnotu a preto preto sa treba zasadiť o to, aby to, čo komisia predložila z hľadiska financovania, aby potom aj e, rada e, toto podporila. Bude to na prospech aj, e, aj tým štátom, ktoré majú prístavy, napríklad Larnaka je v základnej siete Limassol, ďalej Eh, Limaso Nikozia, takisto sa zlepší eh, cestné prepojenie a na to môžu slúžiť eh, európske fondy. Ešte by som sa chcel dotknúť jednej témy. Čo ak E, nedvojde k žiadnemu e, riešeniu situácie na Cypre. A je to pravdepodobné, že budú ďalšie prieťahy. Vedú sa to ťaha 38 rokov. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Pandekamp. Ďakujem pekne, pán prezident. Ja ako holandský kresťanský demokrat by som rád zaželal plný úspech cyperskému predsedníctvu v Rade ste malá krajina a ja som z malej krajiny a je to vždycky obrovská výzva pre malé krajiny dať smerovanie EÚ pred takými veľkými osobnostiami, ako je Merkelova, Schulz alebo Holandia. Ja súhlasím s predsedom Barozom, sústredte sa na podstatné veci, tých 6 mesiacov nie je veľa, ostáva vám veľa urobiť. Ešte mi chýba téma subsidiarity, ktorá sa tu nespomenula. Aj my v rámci našich krajín musíme urobiť veľa dôležitého. EÚ sa musí venovať tomu podstatnému boji proti kríze, prehlbenie vnútorno jednotného trhu, to sa tu už tiež spomenulo. Viacročný finančný rámec, aj ten tu už e, padol, alebo hovorilo sa o ňom, ale hospodárstvo vplýva na každodenný život občana a to nám dáva veľkú zodpovednosť, veľkú zodpovednosť Európskemu parlamentu, aby sme boli opatrní, aby sme príliš nenavyšovali rozpočty. Naši liberálni kolegovia tu už spomenuli azylovú politiku, ktorú chcete e, vy e, zrealizovať počas tohto pol roka, ale ja žiadam aj pozornosť e, k stanoviskám Európskeho parlamentu S radou sme sa prinedávnom venovali politike európskeho patentu a šengenského priestoru a ja dúfam, že budete konštruktívni aj v týchto bodoch. Dnes sa tu už veľa hovorilo o Turecku. Situáciu je veľmi, situácia je veľmi zložitá vzhľadom na vzťahy medzi Cyprom a Tureckom, ale tu vám želám naozaj veľa odvahy a použijem slova Sokrata, Nechajte úniu v menšom stave, než ste ju našli, v lepšom stave, než ste ju našli. Ďakujem pekne aj za citovanie Sokratesa. Teraz sa prihlásil pán Kristian Vigenin o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán prezident Kristofias, ja by som vám chcel zablahoželať za jasnú, ambiciáznu agendu, aj za to, že chcete e, predovšetkým bojovať za rast a solidaritu s chudobnými občanmi Európskej únie. Môžete si byť istí, že Európske socialisti podporia vás v, v tomto úsilí. Takisto by som vám chcel poďakovať za podporu Rumunska, Bulharska a za ich vstup do šengenského priestoru. Tiež si v Cyperskom skutočne sa vidím určitú symboliku Um, v centre európskej politiky bude krajina, ktorá je z geografického hľadiska úplne na periférii Európskej únie. Ďalšou témou je, že jeden z najmenších členských štátov bude riadiť úniu 500 miliónov. Myslím si, že to tiež poukazuje na jedinečnú povahu našej únie a malo by sa to využiť na to, aby sme našim občanom ukázali alebo poukázali na tie eh, výsledky, ktoré sme dosiahli s poslednými rozšíreniami Európskej Európskej únie. Ďalej je tu ďalšia téma, vaša blízkosť eh, mm, krajinám mm, eh, na juhu Stredomoria určite by mohla prospieť aj ich rozvoju, ich hospodárstvu, ich sociálnemu rozvoju, čo je určite jadrom nášho prístupu k týmto krajinám. Potom je tu ďalšia téma, však e, je rozdelená krajina a rozdelená krajina musí zjednotiť krajiny v rámci viadročného finančného rámca, ktorý musí vlastne potom um, udajovať cestu na ďalšie roky. A napokon ja by som vám chcel zaželať e, úspešné predsedníctvo a dúfam, že konstruktívne rokovania povedete

Ďakujem pekne ďakujem pánovi kolegovi Kukanovi. Teraz nasleduje kolega Papadopoulou. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán prezident, vážení kolegovia, počas histórie bol Cyprus veľmi často okupovaný, ale bol schopný čeliť tejto situácii aj od roku 68. V roku 2004 sa stal členom Európskej rodiny a v roku 2008 aj členom eurozóny. V súčasnosti Cyprus e, preberá predsednickú úlohu v EÚ. Je to malá krajina, ktorá je rozdelená tureckou okupáciou, ale Cyprus je vždy prítomný a je ochotný čeliť všetkým ťažkostiam, hospodárskej kríze, dlhovej kríze, aj kríze hodnot sme presvedčení, že Cypru sa to podarí, pretože má vynikajúce osobnosti, pretože tvrdo bojuje a pretože má víziu Európy národov a Európy hodnot, Európy ekonomického rastu, zamestnanosti a solidarity. Cyprus je pripravený e, urobiť krok vpred v európskom programe tým, e, že rozhodne bude realizovať svoje priority a my očakávame od EÚ viacej solidarity pre e, náš ostrov, ktorý zohráva aj geostrategickú úlohu v Stredomori a aby EÚ viacej pôsobilo proti Turecku a proti tureckej okupácii, kde dochádza e, k mm, porušovaniu územia. Treba zastaviť pristúpenie Turecka v EÚ tureckí, aj cyperskí, eh, aj grécky cyperčania musia žiť v miery. A teraz pán Teochauros. Ďakujem pekne, pán predseda. Som hrdý na to, že moja vlast bude teraz predsedať EÚ a gratulujem prezidentovi Cyperskej republiky párovi Kristofiasovi za jeho veľmi zanietené vystúpenie, kde veľmi jasne zadefinoval priority cyperského predsedníctva. Viacročný finančný rámec, ktorý treba vyriešiť, ale aj humanitárny aspekt, potravinová pomoc osobám, ho potre- ktoré ju potrebujú. Vážení kolegovia, pán Watson, možno Cyprus je rozdelený ale to nie je pol krajina, ako to niektorí hovoria, alebo pol štát. Aj keď je táto krajina rozdelená, tak možno je to aj dôsledok koloniálneho vplyvu Veľkej Británie, ktorá je anachronicky ešte stále prítomná e, na vojenských základniach na Cypre. A veľká časť zodpovednosti za problémy cyperského spoločenstva, to, kto je Turecko a kolonizácia nášho ostrova. Oceňujem od pána predsedu Šulca, ktorý jasne, stabilne a veľmi spravodlivo nastoluje otázku e, Turecka a Cypru. To je niečo, čo veľmi jasne zopakoval aj v Ankare. Poukázal Turecku, aká je jeho zodpovednosť a úloha nielen z oči voči cyperskému predsedníctvu, ale aj aké je stanovisko Turecka z oči voči Cyperskej republike všeobecne. A preto si myslím, že aj Európsky parlament musí prebrať svoju zodpovednosť a musíme okamžite ukončiť prístupové rokovania Turecka, ak Turecko nezmení svoje názory. Všetky do, ve, ve, dobré veci chodia po troch, takže ďalšieho tretieho máme pána Cerkasa. Ďakujem pekne, pán prezident Kristofias. Želám veľký úspech vášmu predsedníctvu a vašim cieľom, aby ste bojovali za integrovanejšiu a spravodlivejšiu Európu Zdieľam vaše názory, ktoré ste vyjadrili vo svojom úvodnom vystúpení, pretože naozaj potrebujeme zdravšie hospodárstvo, ale aj spoločenstvo, alebo spoločnosť, ktorá bude zdravá, pretože nebude e, zdravé hospodárstvo e, s nezdravým alebo s chorým e, s chorou spoločnosťou z viacerých, z viacerých dôvodov. A preto sme v historickom momente pre náš kontinent a táto malá krajina môže byť veľkým predsedníctvom a ja vám to želám. Máte pred sebou veľmi dôležité témy, ktoré ste zdedili od dánskeho predsedníctva, transfer pracovníkov z jednej krajiny do druhej, smernica <clears throat> sezónnych pracovníkov, aj fond adaptácie sa, globalizácie. Je veľa tém, ktoré nemôžu krajiny riešiť samostatne a ja dúfam, že vy všetky tieto témy energicky a so záväzkom, tak ako ste ich vyjadrili, posuniete ďalej. Veľa úspechov. Teraz má slovo pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre mňa je Cyprus um, skutočne je historickým a kultúrnym zázrakom Sverničanov, Sirčanov, Britov, Rímanov, kto všetko ovládal tento ostrov, avšak Cyperčania toto všetko prežili a dokázali ešte eh, toto všetko zvládať s gracioznosťou. Za začiatku predsedníctva je dobre pripomenúť si slova pána predsedu Baroza, že môžeme byť úspešní len spoločne a nie, keď sa budeme vzájomne obviňovať, ale sa sústredovať na naše spoločné ciele. Jedno z našich prvých úloh, respektíve prvých úloh tureckého, cyperského predsedníctva by malo byť e, obnoviť vzťahy medzi parlamentom a radou, ale nedávno Európsky parlament bol vylúčený z rozhodovania o šengenskom priestore. E, minulý týždeň tiež e, rada e, jednostranne rozhodla e, o životne dôležitých otázkach európskeho patentového systému, tak ako môžeme potom hovoriť o potrebe viac Európy, keď jedna z inštitúcií neustále podkopáva rovnováhu inštitúcií? Vašou ďalšou úlohou potom bude tiež podporovať európsky spoločný vnútorný trh, už čo skoro bude mať 20 rokov. A to je dosť starý na to, aby už nepotreboval z mm, e, rôznych krstných hodcov a tých, čo sa budú o neho, o neho starať. Takže bolo by dobre, aby sa prehlbil e, tento trh spoločný trh, ale je treba pripraviť skutočne záväzný kalendár, ktorý bude odstraňovať všetky existujúce prekážky. A tiež e, nielen by sme mali podporovať digitálny spoločný trh, ale využiť to aj ako kľúč na otvorenie európskeho rastu a európskeho potenciálu pre e, zamestnanosť a rast. A napokon by som chcel povedať, že je abnormálna situácia, keď vojska kandidátskej krajiny

Pán Kristofis, ja my prajeme cyperskému predsedníctvu veľa úspechov e, pri predsedovaní Európskej únii. E, veľmi často menšie štáty e, sú E, takými šikovnejšími vyjednávačmi ako veľké štáty a často majú oveľa bezprostrednejší vzťah voči EP. Preto e, e, v tejto súvislosti očakávam skutočne veľký príspevok zo strany Cypru pri rokovaní ohľadom viacračného finančného rámca. V pondelok bolo e, vlastne poukázané na to, že treba prísne dodržiavať e, kompetencie Európskeho parlamentu, tak ako sú zakotvené v Lisabonskej zmluve. Cyperské predsedníctvo to jednoznačne podporilo. V tejto diskusii aby sme mali vlastne vychádzať z, zo stanoviska mimoriadného výboru. Potrebujeme eh, mať efektívnosť, potrebujeme konať zmysluplne v zmysle eh, stratégie Európa 2020, potrebujeme eh, vlastné zdroje. My trváme na to, aby bol kompaktný tento rozpočet a chceme mať intenzívne vyjednávanie a tie musia predchádzať návrhu viacročného finančného rámca. Jednoducho chceme hlasovať o niečom, s čím sme stotožnení a nie pri hlasovaní, schvalovaní zrazu začať vyjednávať a vyťahovať, tak povediac, zajaco zo klobúka. Ďakujem. Ďakujem, pán Böge. Teraz má slovo pani Estrela. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán prezident Kristofias. Želám veľa úspechov počas vášho predsedníctva a tieto úspechy potrebujeme. Ja som spravodajkyňa pre revíziu smernice o materskej rodičovskej dovolenke a v oktobri 2010 v parlamente bola schválená táto smernica, ale odvtedy napriek flexibilnému postoju parlamentu Rada neprijala naše návrhy ani neprejavila záujmy, aby sa realizovala aspoň neformálny dialog, aby sme našli rovnovážne riešenie pre európske rodiny. Hospodárska kríza bola ako argument pre tých, ktorí považujú materstvo ako menej významnú tému a nechcú jednoducho príjmať rozhodnutia. Sú peniaze pre banky, ale nie sú peniaze pre ľudí. Tak ako je vážna finančná kríza, je vážna aj kríza demografická EÚ. Klesá e, počet obyvateľstva a teda e, samotný hospodársky raz je takýmto spôsobom ohrozený. Ja dúfam, že cyperské predsedníctvo odblokuje túto tému a že prinúti, aby rada odpovedala parlamentu. Ďakujem. Teraz má e, slovo e, pani, e, pán Gariga Boleto. Eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán prezident, bývalý zosnulý kolega z vašej politickej skupiny, Miguel Portaž a ja ako spravodajca pre rozpočet EPP sme sa v mnohých veciach nezhodli, ale v jednom áno, že štruktúrálne fondy a sociálny Európsky fond sú hybnou silou v Európe. Európska rada si myslí teraz to isté a 55 miliard eur sa dalo zo štrukturálnych fondov na reprogramované a začlenila ich do Packu. Ale nie sú štrukturálne fondy a nebude ani balíček pre rast, ak nebude dostatok platieb a v rozpočte spoločenstva nemáme dostatok platieb, aby sme mohli túto, toto preprogramovanie štrukturálnych formo, fondov zrealizovať. A nie je ich preto, lebo v novembri 2011 sa nám nepodarilo zmierovacie konanie ohľade rozpočtu e, s radou a, a, a s komisiou. A na rozpočet na rok 2013 je situácia je ešte horšia, pretože EÚ chce 1,7 e, rastu a vy hovoríte o 2,9 Niektorí hovoria, že malý is beautiful, že to malé je pekné, ale my chceme vedieť, ako vy chcete počas vášho predsedníctva vyriešiť také protirečivé témy, ako sú žiadosti, Európskeho parlamentu v rámci rozpočtu a odpor niektorých členských štátov v Rade. Ďakujem. A te... Pán kolega, môže vám pán Ľubich položiť modrú kartu? Pán Gariga, akceptujete takúto otázku s modrou kartou? Takže pán Ľubich, máte priestor. Áno, ja sa chcem pánovi Garigovi poďakovať, pretože položil presne tú otázku, ako bude napredovať európsky rozpočet. Teraz rozhodujúca otázka. Pán Gariga, myslíte si, že tie rozpočty, ktoré sa navyšujú každý rok v členských štátoch, z sa možno znižujú, ale myslíte si, že ten priemer toho navýšenia by mohol byť cieľom aj pre európsky rozpočet? Čo si o tom myslíte? Pán Gariga? Ja, Eh, eh, no, pán rbig ja som si istý, že rovnako ako ja viete, že v tomto čase stanoviska v rade, pokiaľ ide o rok 2013 a stanovisko parlamentu, že sa veľmi, veľmi líšia a veľmi dobre viete, rovnako ako ja, že ak nebudeme dostatok platobných prostriedkov, tak eh, nebudú môcť byť presadené tie kompromisy, pokiaľ ide o pakt rastu. Takže cyperské predsedníctvo zohrá najdôležitejšiu úlohu v tejto oblasti, pokiaľ ide o finančný výhľad, aj pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok. Bez tohto nebudeme mať rast. Takže rada má veľmi veľkú zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Teraz postup, pokračujeme postupom Catch Musím vám povedať, že tu mám viac než desiatich prihlásených. Bohužiaľ, z časových dôvodov nemôžem udeliť slovo všetkým, ktorí sa prihlasili, pretože máme ešte ďalší bod programu a potom následuje hlasovanie. Takže vás poprosím o pochopenie. Pán Kumucakos ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. vážení zastupcovia cyperského predsedníctva, kolegyne, kolegovia, predsedníctvo v rade. Toto je symbolicky a politicky dôležitá chvíľa. A byť predsedníckou krajinou je naozaj veľmi dôležitá úloha, najmä teraz v čase krízy, hospodárskej krízy. Toto je veľmi veľká výzva. Európa musí byť jednotná, solidárna a musí nájsť tú cestu vpreď vpred. E, musíme e, budovať dôveru jedného voči druhým občanov v Európsku úniu a tak ďalej. A e, preto je dôležitý príspevok cyperského predsedníctva. Samozrejme, že tu máme veľké výzvy. Inštitúcie v EÚ sú spochybňované, aj základné hodnoty, dokonca kandidátska krajina ich spochybňuje, toto je mimoriadne komplikované. Takže európska izolácia pre túto krajinu je na mieste, lebo si ju zvolila sama. Pán Tabajdi, nech sa páči. E, e, veľmi verím cyperskému predsedníctvu, i keď bude mať veľmi náročnú úlohu, osobitne s ohľadom na rozpočet. Chcem um, upriamiť vašu pozornosť na problém hlavne nových členských krajín v súvislosti s cieľmi kohezného fondu, pretože tam je tendencia klesajúcich príspevkov. Týka sa to Maďarska, ktoré je ohrozené tým, že Maďarsko príde o 20 až 30 z týchto fondov. Preto by bolo veľmi dôležité, keby Cyperské predsedníctvo toto dbalo. Prvé kroky urobilo dánske predsedníctvo, ale myslím si, že tento krok nebol dostatočný. Preto chcem požiadať cyperské predsedníctvo, aby vykonalo to, čo sa teda dánskemu predsedníctvu nepodarilo. Naozaj je to neúnosné, aby Maďarsko prišlo o 20 až 30 z kohesných fondov. Ďakujem pekne za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ivo Weigel je našim ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, gratulujem vám k vašej múdrosti, k vášmu vystúpeniu. Povedali ste nám, že nám ponúknete riešenie našej krízy. Môžeme očakávať veľa, osobitne pokiaľ ide o riešenie krízy na Blízkom východe. Cyprus má skvelú diplomáciu. Kolega Kasolidis bol veľmi aktívny na Cypre reagoval ostro na prejav pana Watsona. Vážený pán, predseda, vážený pán prezident, môžeme vás ubezpečiť, že pozíciu Turecka nepovažujeme za správnu, teda v súvislosti s Cyprom. Nož ale Turecko iste bude mať pochopenie keď e, budeme konať tak, ako sme sa dohodli ako malá krajina, by ste mohli niečo spraviť pre takú malú krajinu ako Macedónsko. Vážený pán predseda, Cyprus sa drží tradícií a preto má našu sympatiu, ale takisto je tu brutalita tureckej okupácie, preto vás chceme podporiť. E, vy, pán prezident, ste študovali v Moskve, ale nemali by ste byť príliš závislí od pána Putina. Podávam ruku, no a keď, pokiaľ si to uvedomíte, nebudete mať celé rameno. Mali by ste sa sústreďovať na Európu. V prvom rade tu treba dať veci do poriadku. Naliehavá otázka znie, aký e, dohľad bude mať Cyprus nad bankami, ako môžu vyriešiť tieto problémy cyperské banky Predsa nemôžeme si to vysvetľovať na základe vzťahu s Gréckom. Želám vám eh, veľa síly. Pán Rossi? Pán Rossi? Ďakujem, pán predseda. Eh, Cyprus je chrbticou eh, pre Európu. Európa pre svoje obchodné záujmy nielen, že nerozkázala Turecku, aby oslobodilo sever Cypra, ale naopak Turecko financuje. Toto všetko zničilo náboženskú slobodu a domovy ľudí. ľudí. Mala by sa sláviť Vianočná omša na sever, v Severnom Cypre, ale nebolo to tak. Namiesto toho bolo zničených 500 domov. Mali by sme mať rozhodné stanovisko voči e, tým, ktorí napadli Cyprus a nemali by sme to vymeniť za obchodné záujmy s Tureckom. Vážený pán predseda, ja vám z celého srdca želám, aby ste vedeli niečo urobiť pre váš ľud a pre vašu zem, pretože tá si zaslúži, aby sa vrátila do svojho domova. Pán Bronc Ďakujem pekne. No, keď budeme hovoriť o zamestnanosti, tak nám to nepomôže. V Južnej Európe nezamestnanosť spôsobuje hlavne euro, ktoré je nadhodnotené a je potrebné pred touto hrozbou eura zachrániť. Pokiaľ ide o rastové ekonomiky, tieto ničia našu produkčnú bázu a oberajú Európanov o pracovné miesta. Vaše predsedníctvo hovorí o stanutí populácie Hovoríte, že je potrebné na to reagovať. A mňa by zaujímalo, ako chcete na to reagovať. Máte nejaké návrhy? Imigračná politika, lepšia forma integrácie pristahovalcov z rôznych kultúr a etnicít. Tretí svet, teda mládež z tretieho sveta, nahradí európske bábetka. Eh, ale prinesú sebou aj tretí svet a zmenia Európu, aspoň časti z nej, na tretí svet. Takže nebudeme mať eh, produkty eh, našej kultúry, ale mm, budeme mať skrátka produkty tretieho sveta. Ďakujem pekne. A teraz pán Kozlovský. Ďakujem, pán przewodniczący. Cypr Ďakujem pekne, pán predseda. Cyprus preberá predsedníctvo v dôležitom období. Chceme uzavrieť dlhodobé rokovania o viacročnom finančnom rámci. Toto je jedna z najväčších víziev. Ja súhlasím s vami, že chceme mať taký rozpočet, ktorý bude spravodlivý na podporu rastu, zamestnanosti, hlavne zamestnanosti mladých. Aby sme to dosiahli, musíme zabezpečiť financovanie hlavne takých politík, ktoré majú za cieľ stimulovať konkurencieschopnosť a rast. A kohezná politika a inovačná politika sú takýmito politikami. Ako zástupca jedného z primorských regiónov v Polsku som veľmi rád, že predsedníctvo chce oživiť um, námornú politiku alebo morskú politiku a želám vám v tom aj veľa úspechu. Ďakujem pekne, pán Petrovský. Lepšia Európa to hasło... Ďakujem pekne. Lepšia Európa, toto je slogan, ktorý ste si vy na najbližších 6 mesiacov zvolili. Európa je snom Európanov, ale majú aj určité obavy v súvislosti s krízou, s finančnou a hospodárskou. A vraj tú najhoršiu časť už máme za sebou, ale realita o tom často nesvedčí. A obávam sa, že podobne ako predchádzajúce predsedníctva, väčšiny priorít Cypru budú e, zatienené potrebou zachrániť bankrotujúce krajiny. Potrebujeme naozaj garancie cyperského predsedníctva, že problémy cyperského bankovníctva neovplyvnia predsedníctvo tejto krajiny. Áno, môže to spôsobiť problémy, pokiaľ ide o konsenzus, o konsenzus o finančnom rámci. Ja si myslím, že cyperské orgány správne svoje národné priority zahrnuli medzi uh, priority predsedníctva. Áno, námorná politika je veľmi dôležitá, chápeme to, pretože máme 27 členských štátov na európskej lodi, uh, vydávame sa tým istým smerom uh, a problémy jedných sa prelejú do ostatných krajín, takže chceme stabilné cyperské predsedníctvo. Ďakujem pekne a už len pán Mičel ako posledný, nech sa páči. No, ďakujem, pán predseda. Pán Barozo nám včera povedal, že rekapitalizácia bank vo Veľkej Británii predstavovala 2,9 miliardy alebo 5,4 HDP, ale vo Veľkej Británii sme vydali až 40,4 miliardy a 158 miliard. To sú garancie, ktoré sme 2008 bankám poskytli. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že musíme hovoriť jasným jazykom. Musíme sa že všetci a sme na jednej lodi. Eurozóna, Veľká Británia, celá Európska únia. Musíme si navzájom pomáhať, byť solidárni. Ja dúfam, že cyperské predsedníctvo je to malá krajina eh, a my budeme spolupracovať s vami a s ďalšími predsedníctvami v boji proti medzivládnej metóde za komunitárnu metódu. Predstavte si eh, našu históriu, zabíjanie v Európe, eh, berlínsky múr, pád a tak ďalej. A musíme povedať, že eh, toto je zlatá éra. Prosím, nezabúdajme na toto v boji proti intergovernamentalizmu. Ďakujem pekne, pán Mičel. Máme tu od pani Ford pre vás modrú kartu. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči. Pán Mičel, áno, určite súhlasíte so mnou, že je dôležité, aby sa komisia jasne vyjadrovala v Európskom parlamente. Takže k tomu, čo povedal včera pán Baros k tým 64 4 miliardám libier e, z peňazí daňových poplatníkov, tejto socialisti e, poskytli bankám. A chcem vám povedať, že 40 e, miliard išli na vyplatenie holandských a írskych bank a že Veľká Británia chce bankovú reformu, tie globálne dohody implementovať ale platí to aj pre nemecké a francúzske banky a Veľká Británia dokonca chce silnejšie chrániť peniaze daných poplatníkov eh, tým, že eh, bežné komerčné banky a investičné banky od seba oddeli, ale eh, európska úprava to neumožňuje, takže nemyslíte si, že by predsedníctvo malo mať za prioritu reformu bankového systému? Pán Mičov, áno, ja pán predseda súhlasím, že takáto reforma je dôležitá a iste si pani kolegyňa spomína, že Írsko uvádza z Veľkej Británie eh, viac než eh, celá Latinská Amerika a ďalšie veľké regióny. Takže eh, prosím, nezabudeme na takúto našu vzájomnú závislosť. Ďakujem pekne. A teraz končím kole spontánnych, kolo spontánnych vystúpení. A teraz to uzavrú komisia a rada a za komisiu dostala slovo pán Ševčovič. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda ja vážení eh, poslanci, táto diskusia eh, ukazuje, že ten program, ktorý ste vy prezentovali, pán prezident, je veľmi ambiciózny a vítame ho. A vieme, že vaše predsedníctvo musí čeliť viacerým výzvám na ekonomickej a politickej úrovni. Z tejto diskusie jasne vyplynulo, že hlavné priority budú rokovanie o viacročnom finančnom rámci, e, opatrenia proti kríze, opatrenia na podporenie rastu, e, prehlbenie ekonomickej a menovej únie a takisto vyťaženie z potenciálov jednotného trhu. Ja by som spomenul tie hlavné priority. Čo sa týka viacročného finančného rámcu, keď som si vypočul z tejto tú diskusiu, musíme pripomenúť, že tu nejde o rozpočet pre Brusel alebo Štrásburg. Toto je rozpočet, ktorý prináša pridanú hodnotu, európsku pridanú hodnotu pre európskych občanov Princíp malého vynakladania finančných prostriedkov e, je taký, že 95 MMF sa vracia členským štátom, regiónom a občanom. E, je tu jasná pridaná hodnota, ktorá prichádza z EÚ a to sa nevždy dá dosiahnuť v procesoch národných rozpočtov. Čiže my to vidíme ako najlepšiu investíciu, aby sme posilňovali inteligentný rast a trvalo udržateľné zamestnanecké miesta. Ale keď hovoríte o správnom minianí peňazí, tak um, nemôžete zabudnúť, že komisia musí um, realizovať svoje záväzky a musí financovať projekty z kohezných fondov. Um, EU e, e 27 a čoskoro Európska 28 je veľmi dôležitá. Podporíme tým rozhodnutia a e, výdavky na koheziu EÚ. Toto je dôležité pre jednotlivé členské štáty, ktoré sa potýkajú s ekonomickými problémy. My, myslím si, že kríza jasne ukazuje, že potrebujeme ešte hĺbšiu menovú a hospodárskú úniu a musíme e, sa vybrať smerom k politickej únii. Komisia prišla s myšlienkou bankovej únie, pretože je to realizovateľné v krátkom čase a nemusíme meniť zmluvy. E, je dôležité, aby sme znova obnovili dôvery, dôveru v EÚ a v európsku ekonomiku. A toto napriek tomu faktu, e, že sú tu isté hlavné požiadavky pre banky a EÚ e urobila e, veľa, teda ešte viac ako ostatní členovia G20. Čo sa týka jednotného trhu, tam nás čaká ešte veľa práce. Musíme zrušiť prekážky a e, prinášame miliardy eur v rámci našich HDP. Takže máme naozaj veľké nádeje pre e, Cyprus a pre cyperské predsedníctvo, aby e, sa dosiahla dohoda, e, čo sa týka verejného obstarávania, profesionálnych kvalifikácií a ďalších opatrení, ktoré budú tento rok definované v viacročnom finančnom rámci. Ja by som chcel zdôrazniť, že v našom prístupe ohľadom legislatívy jednotného trhu, rokovaní z MMF, že pre, e, podľa e, vy budete presadzovať komunitárnu metódu a prístup. Myslím si, že toto naozaj môžeme oceniť a potom, čo som si e, vypočul pánov poslancov Mičela a Kalena, tak to jasne ukazuje na to, že chceme dosiahnuť úspech spolu. Vážený pán predseda, mnoho rečníkov ocenilo vašu e, veľmi detálnu prípravu na predsedníctvo a vaše snahy dosiahnuť úspech. E, komisia urobí všetko preto, aby sa vám podarilo dosiahnuť vaše ciele, pretože to je najdôležitejšie pre našich európskych občanov. A preto by som vám chcel zaželať veľa šťastia a úspechov do nadchádzajúceho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie. A teraz poprosím pána prezidenta Kristofiasa, pána predsedu rady, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne. milí priatelia. V prvom rade sa chcem srdečne poďakovať predsedom jednotlivých politických skupín za ich milé slova. Chcem sa tiež poďakovať za slova uznania v súvislosti s prípravou cyberského predsedníctva. Pre nás je to veľmi dôležité a veľmi povzbudzujúce povzbudzujúce z toho dôvodu, že zastupujeme maličkú krajinu. Našim cieľom je, aby sme poslúžili Európskej únii bez akéhokoľvek národného sfarbenia. Nejde nám o to, aby sme sa usilovali o naše záujmy. Sme maličká krajina, sme novou členskou krajinou Európskej únie. Niektorí už povedali, že Cyperčania sú veľmi pohostinní, sú to ľudia, ktorí chcú pracovať v prospech svojej krajiny a v prospech Európskej únie. Je veľa problémov. Nie je náhoda, že máme problém. Je to dôsledok hospodárskeho rozvoja, sociálnych problémov, tak celej únie ako jednotlivých členských krajín. Ako sa proti tomu postaviť? Musíme konať spolu, musíme spolupracovať ako inštitúcie Európskej únie. Povedal som už v mojich úvodných slovách, že mi ide o to, aby to neboli púhe slova, bez pochopenia a bez každodenného kontaktu medzi inštitúciami sa nám nepodarí niečo dosiahnuť, v zásade sa nám nič nepodarí dosiahnuť, budeme len diskutovať a budeme posúvať zodpovednosť. Niektorí to posunú rade, iní zase komisii, iní zase povedia, že parlament to nerobí správne. Tak si viete predstaviť, že asi nedosiahneme žiaden výsledok. Európska únia je úniou kompromisov, <laughs> či si to želáme alebo nie. Zastupujeme rôzne krajiny, a takisto rôzne záujmy. Boli by sme radi, keby sme boli objektívnymi sprostredkovateľmi, budeme stáť uprostred, aby sme prispeli k kompromisom. Ide nám o to, aby sme dosiahli niečo nové. Rozpočtová disciplína by sa mala spojiť so sociálnou kohéziou. Ja si myslím, že to je v skutku niečo nové. Mali by sme sa o to pokúsiť. Totiž doteraz um, nás metódy, ktoré sme sledovali doteraz, strhli ešte do hĺbšej krízy. Občania od nás veľa očakávajú konkrétne aj Cyberčania boli jednomyselne za to, aby sme vstúpili do Európskej únie. Vtedy sme to veľmi oslavovali. Veľmi sme sa tešili tomu, že sme sa stali členom rodiny Európskej únie. Chceme mať lepšiu budúcnosť. A teraz je to tak, že jednoduchí ľudia nevidia pred sebou tú lepšiu budúcnosť. Takže týmto fenoménom sa musíme zaoberať. Nechceme komunistickú politiku, to chcem ešte raz zdôrazniť. No, hovorilo sa komunistický prezident. Nuž no je a mimochodom je pyšný na to, čím je. Pochádzam zo strany, ktorá pracuje pre Cyprus už 90 rokov, takže pracujeme v prospech demokracie a my sme bojovali proti fašizmu, bolo tam veľa obetí. Bojovali sme za demokraciu aj počas puču. Bojovali sme e, za prospech oslobodenia sa z, kolor, z kolonializmu. E, my sme ponúkli ľuďom lepšie životné podmienky, takže toto zastáva moja strana, odhľadnúť do toho, čo sa deje v iných krajinách. Takže ja za moju stranu hovorím za Akel, za e, Cyprus a hovorím aj v v mojom vlastnom mene ako človek, ktorý boje, bojuje za demokraciu. 5 e, rokov, odkedy stojím na čele mojej krajiny, to všetko potvrdzujú pán Kasolides, pán Mavro Nikolás. Máte, prosím, pocit, že demokratické práva na Cypre by sa boli oklieštili v tomto období, teda v tom období 5 rokov. Možno niektorí majú pocit, že za tých 7 rokov, kedy Kristofia stál na čele parlamentu, sa okliešťovali práva. Nie, vôbec nie, práve naopak. Demokracia funguje dobre a na to sme pyšní Takže prosím, nerobte si žiadne, obno, žiadne obavy, že e, spôsobí komunista nejaké problémy v Európskej únii. Nie, zasadí sa za viac sociálnej spravodlivosti, budem za to bojovať. Isté, že v rámci inštitúcií nie, určite nebudem podnecovať k žiadnej revolúcii, nemajte obavy. Tak teda k Cypru a k otázke Cypru. Pán Watson. Už dlho spolu diskutujeme o cyperskej otázke. Ste členom kontaktnej skupiny. Takže neobracajte sa na mňa a nevyzývajte ma, aby som viedol rozhovory s Tureckom. Predsa vy sa musíte obrátiť na Turecko, pán Watson, no, a musíte im povedať, no, hovorte s pánom Christo- Kristofiasom. Oni nechcú hovoriť s Kristofiasom. No to je práve ten problém s Tureckom. Má to teda principiálne dôvody. Pán premiér, pozvite ma. Mám výzvu a rád vám ju vysvetlím ide o gréckých cyperčanov. Ja si myslím, že je to pozitívne, ak sa zrealizuje táto vízia. Nie, nechcem tu vzbudzovať eh, nenávisné pocity voči Turecku. Práve naopak spolu s Turkami, s jednoduchými ľuďmi chcem bojovať, ktorí bojujú za svoje demokratické práva aj dnes v Turecku. Ide tu tiež o modernizáciu, sú tu aj iné problémy, konkrétne porušovanie e, ľudských práv, kurdov a iných spoločenstiev v Turecku. Turecko je okupačnou mocnosťou a Európska únia, nastávam sa, by už z princípu to mala jednoznačne odsúdiť všetky aktivity Európskej únie, ktoré mm, e, podkopávajú lohu Cypru. Cyprus je členom všetkých medzinárodných organizácií, teda samozrejme organizácie Spojených národov, takže takto nemôžeme Turecko akceptovať. Ja som ochotný za 5 rokov môjho predsedníctva sme sa veľmi snažili v prospech dialógu, riešenia cyberskej otázky a už konec, v konečnom dôsledku to vyzerá tak, takto. Keď som sa snažil stať sa prezidentom, tak som eh, vysvetlil celkom jasne jednu vec Prvým dôvodom, respektíve jediným dôvodom, prečo som sa uchádzal o post prezidenta, bolo to, že som sa chcel tvrdo zasadiť za to, aby som mal dobré vzťahy eh, s tureckými cyperčanmi a neúnavne sa chcem zasahovať, zasadzovať za to, aby naša krajina bola opäť jednotná. Som eh, za eh, dobré spolužitie tureckých a gréckých cyperčanov. Obidvom patrí Cyprus. Arménci žijú v našej krajine. Čiže musím povedať, že my sme naozaj snou multikultúrnou krajinou. To je troška moje stanovisko ako komunistu. Musíme sa všetci snažiť, aby sme dosiahli blahobyt našej krajiny. Briti a Turci nemajú miesto v tomto ohľade na Cypre. Musíme byť slobodní. Ak to tak nebude, tak ak to tak bude, budeme mať pozitívne vzťahy s Tureckom, s Veľkou Britániou a s Gréckom. Vynikajúce vzťahy. Takže to je E, môj sľub Ciperčanom, a v tomto skvelom parlamente. Chcem zopakovať tu v Európskom parlamente, tak ako som povedal. Dal som to najlepšie, čo som mohol dať, nož a reakcia z Turecka neprišla. Pretože oni by radi realizovali expanzívnu politiku voči Cypru. Tak to je ich úsilie, ale to musím povedať, že takto vyzerá realita. Budem sa ďalej snažiť, pokiaľ budem E, pokiaľ budem v mojom úrade, už potom sa nebudem uchádzať o tento postoj, post, ale do posledného momentu budem bojovať za zjednotenie mojej krajiny. Znamená to aj zjednotenie národov, aj národov v Európe. Takže to je ozaj horúci zemia, ktorý momentálne máme v rukách. Máme Medzinárodný menový fond, budeme sa snažiť, pokiaľ sa to len bude dať nájsť kompromisné riešenia. Ale trváme na tom, že potrebujeme rast a sociálnu súdržnosť. Dobré e, slobodné trhy, to je jedna vec, ale nemôžu konať svojvoľne. Nedá sa to tak, a to chcem povedať celkom zreteľne, musíme intervenovať aj zo strany vlád, ktoré sa volia, predsa nemôžu vládnuť trhy, musia vládnuť vlády, ktoré demokraticky zvolil ľud jednotlivých krajín. Všetky otázky, ktoré tu odzneli, e, sú zaznamenané. Nemôžem na všetko reagovať, ale boli to veľmi dôležité poznámky a návrhy. Určite sa budeme tým zaoberať, budeme spolupracovať s predsedom Európskeho parlamentu, s pánom predsedom komisie, pánom Barosom a budeme sa snažiť nájsť také riešenia, ktoré budú lepšie pre e, spoločný postup pri riešení problémov. Ďakujem za pozornosť, srdečne ďakujem za vaše poznámky, za vaše slova, všetko, čo ste, za to všetko, čo ste povedali. Berieme si to k srdcu, srdečná vďaka. Ďakujem pekne, pán prezident, ďakujeme vám a želáme vám všetko najlepšie pri realizácii vašej európskej politiky a dúfame v dobrú spoluprácu tým kontinent.